Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour. Dobré ráno, dámy a páni. Möchte Sie alle ganz, ganz... Všetkých vás tu srdečne vítam na tomto prvom zasadnutí v novom roku. Je tu poslancov naozaj neúrekom, takže ich tu vítam. Želám im všetko dobré, a nielen ním ale aj im rodinám a všetkým hosťom, ktorí tu dnes sú. Všetko dobré pre vás, zdravie, úspechy. Nám vo výbore zase želám, aby sme naďalej férovo spolupracovali, aby sme riešili kontroverzné rozpravy, tie sú skrátka súčasťou demokracie a aby sme to riešili vo vzájomnej úcte a aby sme dosahovali úspechy. V najbližších týždňoch, mesiacoch nás čaká veľa práce, nebude to menej, naopak viac než v minulom roku. A budeme pod veľkým tlakom, aby sme všetko postihali na čas. Ale myslím, že je potrebná určitá časová rezerva na to, aby sme všetko naozaj do hĺbky dôkladne prebrali. Takže v tomto zmysle všetko dobre do nového roka. Teším sa, že tu máme znova vedúceho sekretariatu. Je takmer úplne zdravý. Ešte sú tam nejaké zvyšky toho zranenia, ale je to všetko na najlepšej ceste. Takže vám osobitne skoré uzdravenie. Takže dámy a pani, začíname. Body 3 a 4 sme vymenili. Ani neviem prečo ale bolo to vraj treba. A pána de Angelisa nahradí pán Pirilo, ale to nebude problém, iste to výborne zvládne. Bod 2 teda je vybavený, oznámenia som vybavil. Teraz ideme k jednotnému trhu. Už som povedal, že pán De Angelis dnes prísť nemohol. Pán Pirilo ho nahradí a dávam mu rovno slovo, aby nás do problematiky uviedol. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže tiež všetkým želám všetko dobré do nového roka. Ako ste spomínali, som tu miesto pána De Angelisa, má bohužiaľ iné povinnosti a nemôže sa dnes zúčastniť a požiadal ma teda, aby som ho tu zastúpil a predstavil jeho správu. Ide o vytvorenie konkurencieschopného jednotného trhu. Ide o centrálnu súčasť európskej integrácie a naďalej to zostáva ambiciozným cieľom. V európskom integračnom procese sme jednotný trh e, videli neustále sa prispôsobovať svetovému trhu, ide o rôzne odvetvia, ide o zamestnancov, zamestnávateľov, ide o kúpnu silu, ktorá sa mení a ide aj o nové vzorce spotreby. Máme tu nové výzvy a potrebujeme sa naozaj na to pripraviť, na medzinárodnú konkurenciu a tak ďalej. A ide aj o účasť podnikov na tejto svetovej konkurencii, vrátane malých a stredných. Správa, ktorú kolega vypracoval, je naozaj veľmi jasná, poukazuje na existujúce iniciatívy na realizáciu konkurenceschopného jednotného trhu. Tieto iniciatívy eh, teda musia byť všetky realizované, aby všetky podniky, tie európske, mimoeurópske, mali rovnaké podmienky na fungovanie a teda hospodárska súťaž musí byť ešte transparentnejšia. Ďalej je potrebné pristupovať k normalizácii, vytváraniu spoločných noriem, ďalej je potrebné podporovať spotrebu. Máme tu napríklad e, aj smernicu o službách, ktorá chce, aby v oblasti služieb jednotný trh náležite fungoval a ďalej je potrebné odburávanie byrokracie, pokiaľ ide o postupy pre podniky. Máme tu samozrejme novú politiku v oblasti energie, v oblasti životného prostredia. A toto sú všetko stratégie, ktoré vedú k diverzifikácii zdrojov energie, zvyšia tieto opatrenia nezávislosť Európskej únie od dovozu. Ide hlavne o obnoviteľné zdroje energie. Jednotný trh veľmi úzko súvisí s inováciami. Toto je naozaj neodmysliteľný prvok aj vzhľadom na stratégiu 2010, pardon, 2020. Toto je naozaj také ESO v rukách Európy a kolega naozaj právom poukazuje na to, že je potrebná väčšia miera koordinácie, väčšia miera harmonizácie, pokiaľ ide o využívanie náležitých nástrojov v Európe, napríklad rozhlasové spektrum a tak ďalej. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Hlási sa ešte niekto k tejto téme, prosím. Má niekto nejaké doplnkové otázky? Alebo to stačí ako úvod do rozpravy? Nikto sa nehlási. Nie je tu nikto z tieňových spravodajcov. Možno to súvisí s tým, že sme zmenili poradie ale môže to súvisieť aj s tým, že skrátka nie sú v Bruseli. Možno to súvisí s tým, že sme začali presne na čas a neboli tu všetci na čas, ale na to si musíte zvyknúť, aby sme to všetko stíhali, ale v tom prípade je to problém tých, ktorí tu nie sú. Takže sme vybavili bod, tento bod programu a pôjdeme k ďalšiemu. A kolegovia teda budú musieť svoje dôležité stanovisko predniesť neskôr. Takže ďalší bod, niekdajší bod 3, terajší bod 4, priority energetickej infraštruktúry. Viete, že je to dôležitá oblasť. Spravodajcom je kolega Sosa Wagner. A keď sa zvíta tam s kolegami, tak mu udelím slovo aby nám povedal niečo o tejto téme. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som rád využil túto príležitosť ako kolega z Talianska pred chvíľou na to, aby som všetkým členom tohto výboru zaželal všetko dobré do nového roka. Áno, Celé je to mimoriadne napínavé. Hovoríme o prioritách Európskej energetickej siete. V roku 2020 ide o integrovanú energetickú sieť. Viete, že 60. výročie založenia SUO, že tá, táto oslava spadá na tento rok. Ide o našu kolísku, o to, kde sa zrodila Európska únia. Toto všetko je veľmi dôležité, teda SU e je veľmi dôležité pre budúcnosť európskej energetickej politiky. No a súčasná situácia Vychádzame teda zo znamenia komisie a toto nám umožňuje vytvoriť takú politiku, ktorá z toho spätých 60 rokoch, rokov nemá takmer nič spoločné. Ide naozaj o obrovský skok, ide o veľmi ambiciózny návrh, ktorý je mimoriadne dôležitý. Takže oznámenie komisie vyjadruje zámery komisie v tejto oblasti, teda vytvorenie energetickej infraštruktúry v EÚ, naozaj silnej, stabilnej. V minulosti totiž nebol vždy dostatok iniciatív, ale ich počet neustále narastá a je potrebné túto tému komplexne riešiť. Nemôžeme skrátka nadobudnúť pocit, že od zajtra začína raj, a že svet môžeme meniť podľa našich predstav. Nie, nemusíme vymýšľať nič od začiatku, už sme toho dosiahli veľa. Naši predchodcovia, politici v Európskej únii už toho dosiahli veľa. Boli tam zelené knihy, biele knihy, nariadenia, smernice. Ale bola tu aj formulácia Eh, bolo tu stanovenie rôznych zásad, eh, ktoré platia pre európsku oblasť energií, integrácia národných trhov, zabezpečenie dodávok energie, úspory, trvalá udržateľnosť, využívanie alternatívnych zdrojov energie, boj proti klimatickým zmenám. Tie slávne ciele 2020-2020, e, teda zníženie emisí skleníkových plynov, zvýšenie účinnosti a navýšenie alternatívnych zdrojov energie. To sú teda tie známe 3 20-percentné ciele. Potom tu máme Lisabonskú zmluvu. V tejto máme článok 24. Tento sa zaoberá výlučne energiou a toto nás krátka opravňuje konať v oblasti energie. Toto sú teda zásady, na ktorých stojí európska politika v oblasti energie. Zároveň je však potrebné prijať určité závery. Tretí balíček pre energiu, z neho je potrebné vyvodiť určité závery. Ten bol prijatý prednedávnom v roku 2009. Toľko teda na úvod, rád by som poukázal na to, že nejde o nejaké novum, naopak už nadvezujeme na dlhodobú dôležitú tradíciu. Tieto problémy boli riešené už aj v minulosti, ale teraz sa to celé konkretizuje. Máme tu teraz pred sebou teda dokument, ktorý je konkretizáciou siete energetických infraštruktúr v celej Európskej únii a toto je obrovský pokrok, pokiaľ ide o prehlbenie európskej politiky v oblasti energie. Našim cieľom totiž v konečnom dôsledku je to, aby Európsky parlament dosiahol to, že Európa bude na svetovej scéne hovoriť jedným hlasom, pokiaľ je o európske problémy. Na to, aby sme to dosiahli, a to veľmi dobre viete, na to potrebujeme e, veľmi jasný politický záväzok a potrebujeme aj naozaj nemalé sumy financií. A nebudem vám tajiť, že medzi členskými štátmi je to ešte veľa napätí. Sú tu národné záujmy, ktoré niekedy sú protichodné, napríklad posilnenie spoločného trhu. A toto sú problémy, ktoré prekonáme iba keď budeme konať naozaj rozhodne a keď e, skrátka túto politiku budeme tvoriť spoločne. Takže je potrebné stanoviť si okamžité ciele. Ja sa pokúsim to teraz e, zhrnúť, snáď sa mi to podarí. Takže čo je potrebné? Poprvé je potrebná odvaha. Odvaha na financovanie potrebných infraštruktúr. Infraštruktúry ktoré sú potrebné pre spoločnú európsku sieť energie. Tieto infraštruktúry musíme najskôr zadefinovať, Musíme v Európskom parlamente pripraviť na to kritéria, aby sme identifikovali také projekty, ktoré sú súčasťou týchto európskych sietí, ktoré sú v európskom záujme. Tieto kritéria. teda je potrebné najskôr definovať so zohľadnením rôznych najrôznejších aspektov a o to budeme musieť v najbližších mesiacoch hovoriť. Ide o nerovnaký vývojový stupeň v jednotlivých regiónoch a o jeho vyrovnávanie a tak ďalej. Potom je potrebné stanoviť si určitý časový harmonogram. Musíme nájsť eh, také vzorce, aby sme poriešili otázky postupov, procedurálne otázky, udelovania povolenia a tak ďalej. A potom tu máme členské štáty. Dokument komisie sa tejto problematike naozaj podrobne venuje. Vieme, že toto povolovacie konanie je veľmi dôležitou témou v mnohých členských štátoch. Lehoty na realizáciu týchto infraštruktúr. Tie lehoty budú trvať istotne viacero 10 ročí, lebo sú tu určité administratívne postupy, povolovacie postupy, udelovanie licencií, a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko závisí od mnohých úradov na národnej, regionálnej, miestnej úrovni, teda od štátu cez regióny až po obce. A občania niekedy sú v opozícii v takýmto infraštruktúram, pretože narušuje ich e, životný priestor. Títo budú brzdiť tieto práce na budovaní infraštruktúr. Takže musíme naozaj e, začať s veľkou odvahou, jednoduché to nebude. Máme tu 27 legislatív členských štátov, ale sú tu aj nižšie organizačné úrovne, e, či už v Nemecku, v Španielsku alebo v Taliansku. E, tam máme nejaké spolkové krajiny alebo provincie a tieto tiež majú veľké kompetencie. To sú teda zásadné veci, ktoré je potrebné zohľadniť. Nuž, máme pred sebou množstvo problémov a iste sa objavia aj ďalšie. Napríklad otázka koridorov v rámci Európskej únie, ich definovania, oznámenie komisie takéto koridory opisuje, ale my sa tým teraz musíme zaoberať, musíme o tom diskutovať, či tieto koridory e, sú alebo nie sú náležité, ako je možné ich vylepšiť. Naše návrhy musia samozrejme vychádzať z konkrétnych dôvodov, takto môžeme komisiu ovplyvňovať. Komisia je otvorená radám kompetentných osôb. To, čo je uvedené v komisii, to nemusí Európsky parlament prijať na 100%. Môžeme zaviesť nové kritéria. Dôležité je, aby sme tieto koridory správne nadefinovali, pretože ak nebudú správne zadefinované, tak v takom prípade táto politika politika energetických sietí nebude môcť byť náležite zadefinovaná. Takže týmto je potrebné sa zaoberať vychádzajúc z dokumentu komisie. Nuž a znova prichádzame k povolovaciemu postupu, k udelovaniu licencií. Toto sú veci, ktoré musíme všetky prebrať. Musíme sa zaoberať regionálnymi združeniami. Komisia navrhuje, aby tu bola takáto spolupráca na regionálnej úrovni pretože v členských štátoch medzi nimi aj v rámci nich existujú rôzne regionálne rozdiely, takže spolupráca medzi regiónmi môže byť naozaj veľmi napomocná, e, napríklad e, Severné more alebo Baltské more, tieto regióny. To môže byť naozaj veľmi napomocné a o tom musíme tiež diskutovať. Teraz ďalšia kapitola, financovanie všetkých týchto projektov. Samozrejme, že toto financovanie musí prebiehať aj zo súkromných zdrojov. Teda podnikateľský sektor musí prispieť. Máme tu teda spojenie verejných a súkromných zdrojov. A tieto možnosti musíme v najbližších mesiacoch v tých diskusiách dôkladne zanalizovať. To sú podľa mňa tie najdôležitejšie témy, ktorým bude potrebné sa povenovať. Myslím, že máme pred sebou kus práce, veľký kus práce, ale rád by som zdôraznil jeden aspekt, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý. Musíme si uvedomiť, že Európa je slabý kontinent, pokiaľ ide o energiu. Sme naozaj slabý kontinent. A táto naša slabosť v oblasti energie, túto musíme využiť a musíme spájať sily, aby sme dosiahli takú Európu, ktorá bude v oblasti energie silná, akcie schopná Spomínal som 60. výročie založenia ESU a toto je naozaj veľmi dôležitý dátum. Ja samozrejme som ochotný spolupracovať s tými spravodajcami zo všetkých skupín. Budúci týždeň alebo ten ďalší sa môžeme spojiť a začať dialog a tiež by som rád hral úlohu takého určitého koordinátora návrhov z jednotlivých skupín. Budem taký prostredník medzi vami, budem sa snažiť všetky obavy, všetky názory zohľadniť. Ale dovolím si skrátka využiť tú možnosť e, vypočuť si aj ostatných poslancov, nielen tenemi spravodajcov. Všetci, prosím, majte voči mne dôveru, obracajte sa na mňa, povedzte mi, čo je pre vás dôležité, čo je dôležité pre vašu krajinu. E, národné záujmy sú naozaj opodstatnené, môžu byť naozaj opodstatnené. A povedzte mi aj, aké riešenia si predstavujete. Ja som vám k dispozícii v kancelárii, telefonicky, elektronicky. Takže naozaj som k dispozícii. Je to dôležitá téma pre všetkých, pre celý výbor, pre všetkých členov. Tak toto vnímame. A znamená to teda, že musíme tú dôležitú oblasť eh, v Európe posilniť v spolupráci a samozrejme, že sa stretieme aj s zastupcami komisie Samozrejme, že komisia odvedla dobrú prácu, bez pochyb, ale kritika, istá kritika je na mieste. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz kolega Karinc. Thank you very much, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi ja by som tieto veci popísal tak, ako ich vidím ja. Popísal by som ich skutočne jednoduchým obrazom. Ak si predstavíme veľký les a na jednej strane lesa máme mesto a na druhej a v strede lesa zasa máme dielňu, ktorá vyrába produkty zo zeme, ak z tej dielne do mesta nie je žiadne prepojenie alebo cesta, tak jednoducho je ťažké tieto hlinené hrnce priniesť tejto dielne do mesta. Toto súvisí takisto aj s infraštruktúrou. Máme skutočne veľmi veľa dobrých dielní a firiem, podnikov a dávame do nich stále viac peniaze. Dávame stále viac peniazy do obnoviteľných energií a niektoré z týchto našich Eh, dielní jednoducho nebudú mať eh, k dispozícii infraštruktúra, nebudú môcť dodávať tú energiu do tých miest, kde túto energiu potrebujeme. Čiže infraštruktúra je jednoducho nekompletná. A spravodajca tu hovorí o tom, aspoň v anglickom preklade to bolo tak, že eh, krehká. Neviem, či takýto výraz krehký môžeme vôbec akceptovať v našom energetickom trhu, ale jednoducho nemáme to dokonale. Ak našim cieľom je jednotný trh, tak toto musí byť, trh posil, musí byť cieľ posilnenie infraštruktúry. Musíme tu mať signál z komisie, a myslím si, že to je dobrý krok, logický krok, ktorý môže posilniť infraštruktúru. V minulých rokoch sme mali tri, eh, tri také kroky, ktoré eh, súviseli s posilnením energetiky Mali sme stratégiu energetickú e, na rok 2020, do roku 2020 a potom sme tu ešte mali energetickú eficienciu od kolegu Bensona. E, hovorili sme tu o záväzných cieľoch ale jednoducho, ak nebudeme mať k dispozícii túto infraštruktúru, o ktorej hovoríme tak veľa z toho, o čom sme hovorili v tých strategických stratégiách ohľadne energie, tak jednoducho to nebude mať žiadny význam. Čiže ja to vnímam, že zo strany komisie toto je skutočne logický krok a myslím si, že je to ten krok, ktorý budeme musieme podporiť, budeme musieť o ňom diskutovať, ale ako som povedal, musíme ho podporiť musíme to jednoducho završiť a dokončiť ale potrebujeme tam doložiť tú ďalšiu tehličku na to, aby sme tú štruktúru mali konečne kompletnú. Jedna z veľkých, jeden z veľkých problémov, ktorý máme v infraštruktúre, je to, že veľa prepojení, potenciálnych prepojení nie sú dobudované, pretože jednoducho nedajú sa podporiť finančne. Ak to te, zoberieme aspoň teda z ohľadu financovania, napríklad ropovo do Litvy. Žiadny súkromný podnik nechcel podporiť takýto projekt, pretože to jednoducho nebolo pre neho ekonomicky e, možné. E, napríklad budujeme mnoho veterných elektrární na mori a budeme musieť túto energiu dostať do Európy, čiže budeme to musieť nejako dopraviť a máme takisto problémy, ktoré mm, jednoducho z ekonomického hľadiska nie sú možné Čiže riešenie, ktoré tu máme, je vložiť finančné prostriedky z Európskej únie na to, aby sme dokončili tieto prepojenia, ale samé sa to jednoducho neudeje. Vyhlásenie komisie takisto kladie dôraz na to, že je dôležitá spolupráca medzi členskými krajinami a to je absolútne e, jasné, je tu táto potreba na to, aby sme znížili náklady, ale chcel by som to uzavrieť tým, že by som povedal, že skutočne podporujem tento návrh, ktorý predložila komisia. Zdá sa, že ten smer, ktorým sa tento návrh uberá, tak ako to predstavil aj spravodajca, je skutočne tým smerom, ktorý budem vedieť podporiť a dúfam, že sa nám podarí spolupracovať v budúcnosti. Pre nás dôležité, aby sme jednoducho pochopili, že bez tohoto ďalšieho kroku, ktorý tu je naznačený, bez tej legislatívy, na ktorej sme pracovali aj v minulej, minulom období, tak jednoducho by sa nám nepodarilo uh, urobiť ten ďalší krok vpred. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Madure. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela mm, povedať na úvod toľko, že kolegovi Sosa Wagnerovi, teda spravodajcovi, e, že ho podporujem, že súhlasím s tým, čo hovorila. Všetkým ostatným a aj jemu želám všetko dobré pre rok 2011. Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za túto správu. Chcela by som ho podporiť. Skutočne sa pridávam k tomu, k tým myšlenkám, ktoré tu predstavila. Chcela by som takisto zareagovať krátkými poznámkami na túto dôležitú otázku, ktorá tu bola predostretá. Ak sa pozrieme do minulosti, možno nie až tak do dávnej minulosti, tak ako to mm, spravil pán spravodajca, chcela by som povedať, že v ostatných rokoch sa nám podarilo vytvoriť novú legislatívu na to, aby sme spoločný jednotný energetický trh zlepšili a E, implementovali aj využívanie obnoviteľnej energie. Ale všetky tieto naše snahy by jednoducho boli zbytočné, ak by sa nám nepodarilo vytvoriť aj infraštruktúru na jednotlivé prepojenia na trhoch. Iba interná sieť, komplexná sieť môže prispieť k odstráneniu nejakej izolácie jednotlivých regiónov našej Európskej únie. A takto môžeme potom tie tri piliery v, energie, v energetike podporiť. Konkurencieschopnosť, udržateľnosť a energetická bezpečnosť. V tomto ohľade sú tieto ciele už známe, ale jedna z najväčších slabostí, ktorú tu máme v Európskej únii, je jednoducho vytvorenie týchto prepojení cezhraničných prepojení, čiže infraštruktúra. Do roku 2000 12 máme ešte veľa práce, ktorú musíme vykonať a preto jednoducho musíme explicitne sledovať cieľ Európskej únie a to je týchto 10 e, prepojení, e, ktoré boli stanovené na rade v Barcelone. Tieto ciele musíme na ne stále myslieť na to, aby sa nám podarilo aj do roku 2020 zredukovať emisie, aby sa nám podarilo podporovať obnoviteľnú energiu. To všetko dobre poznáme. Európske záujmy nesmú sa sústrediť predovšetkým, nesmú byť závislé iba od jednotlivých členských štátov alebo od jednotlivých obchodných záujmov. Výhoda takto prepojenej Európy jednoducho skutočne bude slúžiť aj obchodným záujmom jednotlivých členských štátov a preto treba povedať, že musíme podporiť e, tento krok zo strany Európskej komisie, keď sa žiada, že tieto procesy povolovania, povolovacie procesy, licenčné, licenčné procesy by mali byť zjednodušené a zrýchlené. Už by to nemalo trvať dlhšie ako 10 rokov. Potrebujeme skutočne jednotný e, postup a preto by som chcela povedať, že tu je dobré, že máme takúto iniciatívu, kde sa tieto maximálne lehoty, pokiaľ ide o začiatok projektov, stanovili. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme mali aj nejakú lehotu, pokiaľ ide o implementáciu, vykonanie týchto projektov, aby sme na to mali aj nástroje, na to, aby Európska únia skutočne mohla byť činná v týchto oblastiach, ak nekonajú jednotle, jednotné národné štáty. A v tomto ohľade by som chcela poukázať na to, že re, úrady, ktoré regulujú energiu, skutočne musia dostať tým svojim úlohám, ktoré dostali. A musíme sa držať aj princípom trhu, to už pán spravodajca aj spomenul a preto je veľmi dôležité na to, aby sme mali tie prostriedky finančné, ktoré potrebujeme, na to, aby sme túto infraštruktúru a infraštruktúry vôbec mohli jednoducho dobudovať, ktorá je v službe našej e, celkovej integrácii Európskej únie. A pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu, to už takisto spomenuli aj moji predrečníci, Integrácia obnoviteľnej energie a dosiahnutie tých cieľov, ktoré sme si stanovili, tak to zároveň znamená, že európska, európska sieť dodávania energie musí byť podporovaná, musí byť podporovaná na lokálnej úrovni. Ide tu predovšetkým o to, že by sme mali prepojiť tie miesta, kde sa produkuje obnoviteľná energia, s tými miestami, kam siaha sieť, čiže musíme ich prepojiť s tou sieťou. A tu sa dá pracovať dvomi spôsobmi. Musíme ochraňovať údaje a musíme takisto chrániť aj tie technické e, dispozície, ktoré máme e, v tomto ohľade k dispozícii. Sú tu určité slabiny, pokiaľ ide o komplexnosť celkového problému a nesmieme dospieť do takej situácie, že by sme boli v ohrození ak myslíme na nejakú super sieť, e, táto takisto by mohla pomôcť v budúcnosti e, k šetreniu energie ako takej a ešte väčšieho využívania obnoviteľnej energie. Mohli by sme napríklad prepojiť e, Iberský polostrov, a východnú Európu toto sieťou. Čiže to sú také príklady, ktoré demonstrujú možnosti, ktoré máme a myslím si, že naša politická skupina vlastne takýmto spôsobom by chcela podporovať túto myšlienku. Som pripravená spolupracovať s pánom, spolu, s pánom spravodajcom a dúfam, že naša spolupráca bude dobrá. Ďakujem, pán Žado. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa tiež chcel poďakovať pánovi Wagnerovi. Jednoducho povedal už veľa z toho, čo som chcel vyjadriť a ja myslím si, že význam celej tejto témy je jasný. Dôležitá je tu určitá koordinovanosť tejto práce s tými prácami, ktoré budeme v budúcnosti ešte musieť vykonať, pokiaľ ide o šetrenie energie alebo efektívne využívanie energie alebo plánovanie na to obdobie 2020 až 2050 Máme tu viacej energetické scenáre, na ktoré musíme myslieť. Viete, že mm, oslavujeme 50. výročie, 50. Eh, výročie vytvorenia ESUO a treba povedať, že naše ambície ohľadne energie už nevyzerajú tak, ako vyzerali pred 60. rokmi. Čiže sa nám už podarilo urobiť rozhodnutia, ktoré súvisia s infraštruktúrou a je posilnením na úrovni Európskej únie a to už robíme viaceré roky, čiže celé tie 10 ročia. Plánujeme budúcnosť aj v kontexte tejto témy. Ešte by som chcel niečo odporúčiť alebo poznamenať, ako sa dá koherencia alebo koordinácia v kontexte tejto témy zabezpečiť Pozrime sa napríklad na otázku šetrenia energie a efektívneho využívania energie ako takého. Kolega Benson v Európskom parlamente bol zodpovedný za záväzné cieľy, to znamená ušetriť až 20 energie do roku 2020 a teraz sa nachádzame uprostred toho obdobia, kde musíme vykonávať tieto práce. Máme tu určité scenáre aj v spolupráci s Európskou komisiou, kde vidíme, že tieto ciele mm, sú skutočne veľmi ťažké a zdá sa, že do roku 2012 tieto ciele sa nám ani nepodarí dosiahnuť. Scenár, od ktorého vychádza Európska komisia, keď nám to prekladá infraštruktúrny scenár, tak je to scenár, ktorý berie do úvahy to, že tieto šetrenia 20% jednoducho už počíta s tým, že tieto šetrenia 20% do roku 2020 nestineme. Čiže to je podľa mňa dosť veľký problém, ak sa na to pozrieme v kontexte našej spoločnej práce. Čiže ja by som za seba odporúčil spravodajcom, aby to z politického hľadiska preskúmali, do akej miery je vôbec možné E, nejako vážne analyzovať tento model, ktorý prekladá komisia, ktorý by bol vlastne základom pre, ktorý je vlastne základom pre takéto vyhlásenie komisie. E, parlament e, odsúhlasil otázku alebo podporil otázku šetrenia energie o tých 20% do roku 2020. To je skutočne veľmi dôležité, ak by sme to pozreli cez bilanciu energie, tak to predstavuje 15 násobok Nabuka. Čiže oznámenie komisie eh, berie do úvahy naše ciele, pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu, ale na druhej strane tu zasa vidíme aj to obdobie po roku 2020, ktoré eh, počíta s tým, že budeme musieť eh, tieto ciele ďalej financovať. Čiže tá fáza do roku 2020, tuto musíme vnímať ako iba taký prvý krok do budúcna. A potrebujeme určitú koordináciu týchto našich cieľov v kontexte toho horizontu do roku 2020 a dúfam, že sa nám podarí eh, dosiahnuť čo možno najväčšie množstvo energie, ktoré budeme využívať a toto by malo pochádzať práve zo zdrojov obnoviteľnej energie. Pani spravodajkyňa sa nevenovala jednému bodu, ale myslím si, že budeme musieť o tomto bode tak či tak, pretože tu ide o otázku uhlia a využívania uhlia v energetike. Máme tu dokument, ktorý predložila komisia, počíta sa tu s veľkými investíciami do transportu CO2. Sú tu určité e, sú tu určité úsilia, pokiaľ ide o pokiaľ ide o skladovanie CO2. Treba to uviezť do kontextu pokiaľ ide o nákladovosť takéhoto projektu, pokiaľ ide o skladovanie CO2. Čiže musíme to vnímať v celej tejto komplexnosti. Čiže nesmieme myslieť iba na ten scenár do roku 2020, ale predovšetkým v kontexte cieľu do roku 2050 a v kontexte klimatických zmien. Pani spravodajkyňa hovorí aj o tom, že musíme hovoriť o kritériách, ktoré umožňujú mm, podporovať alebo spúšťať európske projekty v tomto dokumente komisie sa podľa mňa hovorí príliš veľmi o flexibilite, pokiaľ ide o členskú, členské štáty, ale ja si myslím, že potrebujeme o, E, určité záväzné kritéria, ktoré by mali byť posilnené, ak skutočne chceme jednotný postup na úrovni Európskej únie a všetkých členských štátov a chceme skutočne dosiahnuť, aby tento dokument ohľadne infraštruktúry skutočne súhlasil so všetkými tými cieľmi, ktoré sme si stanovili. Čiže sme pripravení spolupracovať so spravodajcom, ale myslím si, že to je téma, ktorá sa týka všetkých nás a je veľmi dôležitá. Start by thanking Uh, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za jeho prezentáciu, za to, že nám tu načrtol tento základ takejto dôležitej témy. Skutočne máme dobrú skúsenosť v Európskej únie, pokiaľ ide o kladenie si ambicióznych cieľov v energetickej politike. Máme tu ambíciu vytvoriť jednotný trh, podporovať obnoviteľnú energiu, je tu ambícia dosahovať určité záväzné ciele. A skutočne mám, myslím si, že máme takú skúsenosť až 100% zlyhanie dostávania, e, respektíve vykonávania týchto našich záväzkov. Čiže chcel by som povedať, že mali by sme mať takéto cieľe, ale zároveň by sme mali byť aj realistickí ohľadne toho, čo sa nám môže e, podariť dosiahnuť. A druhá vec, ktorú by som chcel povedať je, že Vidím tu určitú hlavnú prekážku, pokiaľ ide o financovania, formu financovania týchto infraštruktúr a projektov, ktoré s nimi súvisia. Ako vlastne sa dostaneme k týmto zdrojom? Momentálne sa nachádzame v období, kde máme fiskálnu konsolidáciu, všetci hovoríme o úsporných projektoch. Musíme jednoducho prísne pristupovať k eh, financiám. Vidíme, že členské štáty majú veľké problémy na to, aby sa vôbec dostali na tie úrovne pôžičiek, ktoré boli eh, stanovené konvergenčnými kritériami. A to všetko znamená, že tu je skutočne veľký nátlak alebo tlak na to, aby sme si stanovili určité priority, pokiaľ ide o projekty a o ich podporu a predovšetkým pokiaľ ide o tie projekty, ktoré nemajú nejaké komerčné opodstatnenie a ktoré by sa mohli vyfinancovať, ktoré by sa jednoducho nemohli vyfinancovať ako také. A do nich spadá aj veľké množstvo infraštruktúrnych projektov. Ale tieto jednoducho sú opodstatnené zo strategického hľadiska. Ich financovanie jednoducho musí byť, uh, musíme nájsť finančné prostriedky na vyfinancovanie. Uh, takýchto projektov. Neviem, či je dostatočný priestor na eh, vyfinancovanie týchto projektov vo rozpočtoch jednotlivých národných štátov, ale myslím si, že takúto prekážku budeme musieť jednoducho zvládnuť. Skutočne som eh, veľmi pozorne počúval pána Žadoa a mm, jeho poznámky a a myslím si, že dobre načrtol a to, ako vlastne tá naša skúsenosť do budúcna môže vyústiť. Myslím si, že to celkom jasne ilustruje, ak sa nebylim, tak hovoril tu o príliš veľkej flexibilite, ktorú majú členské štáty, pokiaľ ide o rozhodnutia ohľadne energia, že by tu mali byť skôr uh, Mala by taká centrálna kontrola, prísna legislatíva, ktorá by ich zavezovala ku rôznym krokom. To je skôr taká politická škola myslenia, ktorá prichádza z prostredia mimo Európskej únie a to jednoducho nie je v súvise s tými slobodami, ktoré my v rámci Európskej únie podporujeme a vyznávame. A zároveň to zdá sa byť aj dosť nepraktické. A to z tých dôvodov, ktoré som tu povedal. Ide tu o financovanie. Pravdepodobne by takýto postup nefungoval, tak ako to navrhol on. Avšak chcel by som povedať, že... Chcel by som povedať ako spravodajca pre ASEA, e že potenciálna úloha pre členské štáty je podporovanie a koordinovanie infraštruktúrnych projektov v systémoch transmisie, pretože práve tieto štáty, jednotlivé štáty majú určité kontrolné právomoci, kde môžu kontrolovať súkromný sektor a jednoducho môžu uh, pomôcť našej myšlienke a zlepšiť infraštruktúru ako takú na to, aby tá infraštruktúra sa dostala všade tam, kam sa má. A dúfam, že v tomto ohľade tie členské štáty aj budú postupovať. Pravdepodobne sa im bude, budú mať problémy s nedostatkom financií, ale dúfam, že sa im to podarí prekonať. Myslím si, že operátori systému transmisií budú mať problémy, pokiaľ ide o získanie licencií. Bolo to tu spomenuté ako určitá výzva do budúcnosti na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť infraštruktúru a myslím si, že práve tu je tá dilema. Čiže dáme týmto úradom väčšiu právomoc na to, aby e, jednoducho boli nad existujúcimi plánovacími zákonmi, ktoré tu máme a pravidlami, ktoré e, tu jasne stanovuje demokracia. Sú tu určité občianske skupiny, ktoré protestujú proti niektorým, proti niektorým takýmto projektom. Ale máme tu takýchto oponentov, A neviem, či sa podarí týmto úradom jednoducho preklenúť tie pocity, ktoré tu v tých jednotlivých členských štátoch sú proti projektom. Sú tu určité, je tu určité zdráhanie alebo hezitácia ohľadne e, implementácie takýchto moderných technológií. Čiže budeme musieť nájsť určitú vyváženosť na to, e, aby sme zosúladili tieto naše ambície s tými právami, ktoré majú e, občania v jednotlivých členských štátoch. Pretože to je skutočne pravdepodobne najväčší problém, ako sa nám podarí dosiahnuť konsenzus alebo povolenie e, na určité projekty, proti ktorým ľudia protestujú. A ešte by som sa chcel vrátiť k predmetu, ktorý je dosť zaujímavý. Ide tu o obnoviteľnú energiu, obnoviteľné zdroje energie. Myslím si, že v súčasnej ekonomickej situácie, v akej sa nachádzame, tak pravdepodobne e, viaceré členské štáty budú sa musieť vrátiť do e, systému alebo do schém e, dotácií obnoviteľnej energie, ak teda zoberieme do úvahy veľkú nákladovosť, ktorá s tým súvisí v porovnaní s konvenčnými zdrojmi energie. Čiže aj na to budeme musieť myslieť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, Lina Ek. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som rada zaželala všetkým všetko dobré do nového roka. Najskôr sa vyjadrím k textu komisie. Áno, podľa mňa sa všetci zhodneme na tom, ako vyzerá situácia na trhu s energiou v Európskej únii, že sú tam problémy, že je potrebné investovať, zlepšovať a vytvoriť predpoklady na trvalú udržateľnosť. Tiež je potrebné zlepšiť situáciu z pohľadu spotrebiteľov, vrátane malých podnikov. My sme pred 5 rokmi hovorili o treťom balíčku o energii, začali sme teda naše diskusie a my sme sa naozaj e, snažili zlepšiť fungovanie trhu, e, napríklad e, unbundling, oddelenie výroby a prenosu. Snažili sme sa prelomiť veľké monopoly, ktoré na národných trhoch boli. Snažili sme sa zvýšiť počet aktérov aktívnych na trhu, vrátane tých malých, vrátane tých progresívnych, novými technológiami a tak ďalej. a tiež sme sa snažili zlepšiť úroveň investícií. Toto sú veci mimoriadne dôležité z hľadiska alternatívnych zdrojov energie. Ja v plnej miere podporujem rozhodnutia, ktoré boli prijaté, ale teraz skrátka Vidím, že predložený návrh ide v rozpore s tými rozhodnutiami a diskusiami, ktoré boli prijaté, respektive ktoré sme viedli pred eh, pár rokmi a ktoré sú zakomponované aj v eh, správe Bencen a v balíčku pre hospodárskú obnovu. Napríklad NSOI a NSOG ešte len pred chvíľou začali fungovať, majú štruktúru z dola nahor. hor ale tento návrh zo strany komisie navrhuje prístup presne opačný, z hora nadol. Aké dopady by mal takýto spôsob rozhodovania e, z hľadiska princípu subsidiarity, e, z hľadiska vlastníctva, životného prostredia, z hľadiska spotrebiteľov? Ja nie som plne presvedčená, že komisár vie lepšie než trh. Parlament áno, ale či komisia. Takže musíme byť naozaj veľmi obozretní, keď chceme tú rovnováhu v rozhodovaní úplne obratíme v porovnaní s tým, na čo sme sa dohodli v minulých rokoch. Pokiaľ ide o financovanie, no už e, nemyslím si, že producenti energie sú tým najzraniteľnejším ohňukom v Európe. Uh, sú stabilní, um, ich výsledky sú dobré, sú ziskové, dosahujú vysoké zisky dokonca aj za ostatné roky, roky recesie. Takže nie som si istá, či ak budeme investovať do infraštruktúry, do celej siete, či je to naozaj dobré za týchto okolností, aby to financoval daňový poplatník. Skladka, kladím si otázku, kto má platiť za čo z dlhodobého hľadiska, z toho strategického hľadiska. Takže vidím tu určité riziko vzniku paralelného systému plánovania, rozhodovania. Nevyužili by sme síly trhu, ktoré sa naskytajú. A na záver a súhlasím s pánom Čičesterom, pokiaľ ide o regulátorov trhu s energiou, že tí by mali zohrávať dôležitejšiu úlohu. Rozloženie nákladov medzi priemysel, malé podniky a spotrebiteľov. Musíme sa na to pozrieť z hľadiska hospodárskej súťaže. Musíme a ja tu vidím veľkú paralelu s diskusiami o roamingu, pokiaľ ide o náklady, ktoré e, sa prenašajú zo strany, spot, e, zo strany výrobcov na sieť a na spotrebiteľov. Súčasná forma regulácie môže byť e, tejto oblasti môže byť e, v rozpore s úpravou v oblasti hospodárskej súťaže. Takže ďakujem veľmi pekne s pravodajcovi a teším sa na dobrú spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujem. Milé kolegyne a kolegovia, teraz sa vyjadrili už všetci tieňoví spravodajci a spravodajca samotný. Ehm, o 10. by sme mali hlasovať a zatiaľ sa ešte e, desiati hlásia o slovo a navyše by sme mali prebrať ešte aj bod 5. Takže nebudem dlho e, hovoriť, ale e, poviem len, že mám možnosť dať ešte dvom, trom kolegom, potom komisii, potom musíme hlasovať a až po hlasovaní sa budeme venovať bodu 5, lebo v obačnom prípade sa nám už nepodarí nič vyriešiť a ostatní kolegovia, je mi to ľúto, sa budú môcť k tejto tematike vyjadriť na nasledujúcom zasadnutí. E, musíme byť e, stručnejší, nemôžeme e, mať 35 tisíc bodov na programe a každý zároveň hovoriť 20 minút. Alebo by sme sa museli stretávať každý deň. To musia koordinátori dohodnúť, so mnou môžete urobiť čo chcete, ale naozaj nie je to veľmi férové, lebo niekoľko kolegov sa vyjadriť nebude môcť a to mi je ľúto, ale to je po posledný krát, pretože na budúce si na to budeme dávať veľký pozor názor. Pán e, Gurk, ten tu e, presne o 9. už aj bol, takže nech sa páči, dávam mu slovo. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa tiež pokúsim o stručnosť. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, že túto rozpravu inicioval a myslím, že sa vydal to správnou cestou. Myslím si, že správa ako taká teda ide správnou cestou. My si musíme položiť nasledujúcu otázku. Či infraštruktúry na trhu s energiou potrebujú eh, nejaké zásahy, prečo to neponecha celé silám trhu. Ja si myslím, že keď dôjde k intervencii, tak môžeme zlepšiť fungovanie jednotného trhu v EÚ. Takže pri vypracovaní správy je potrebné zohľadniť hlavne jeden aspekt a to, ako prekonať prekažky, ktorým, s ktorými sa stretáva jednotný trh. A ja e, tu vidím také tri prekažky. Poprvé, národné záujmy a ich kladenie nad tie regionálne, potom eh, program, proces povolovania a po tretie obrovský dopyt. Takže na to, aby sme prekonali všetky tieto prekážky, všetky tieto aspekty musia byť náležite zohľadnené. Po prvé, regionálny prístup, regionálna koordinácia. Na to, aby sme vytvorili jednotný trh, je potrebné realizovať cezhraničné projekty mimo národných záujmov alebo nad rámec národných záujmov, takže je potrebná medzinárodná spolupráca medzi podnikmi pôsobiacimi v sektore energie. Napríklad pri stanovovaní cezhraničných eh, tarív sú tu už veľmi dobré príklady, napríklad spolupráca medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. Maďari, Rumúni vytvorili prepojenia, takýto severo-južný koridor bol vytvorený, ale je potrebných viac takýchto fóriem spolupráce. Ďalej je potrebné zjednodušiť proces udelovania povolení. V prípade projektov veľkého objemu je potrebné odstrániť paralelné štruktúry, je potrebné aby všetko sa dalo vybaviť na jednom mieste, aby ten postup udelovania povolenia bol zjednodušený. O tom sa už pohovorilo veľa, rovnako ako o financovaní projektov. Pán Čičester to, myslím, rozpracoval veľmi dobre vo svojom výstupe. 200 miliard eur bude potrebných na projekty v oblasti prenosu energií do roku 2020. Nabuko, v tomto prípade tri investície ročne, hoci ešte nedochádza k žiadnemu eh, presunu plynu zo strany Nabuka. Toto je metóda, zabehaná metóda kalkulácií, ktorú som použil, takže uh, sú tu veľké, je tu veľký, veľká potreba investícií a dôležitý je samozrejme stabilný regulatórny rámec. Hovoríme o zdrojoch EÚ, ale na to sú potrebné aj nové nástroje financovania a súkromné financie. To sú tie tri aspekty, na ktoré som chcel spravodajcu upozorniť. Na záver ešte jedna vec na ktorú by som chcel poukázať. Ide o región strednej a východnej Európy a ja sa teším, že spravodajca sa tomuto regiónu venuje vo svojej správe. Finančná a hospodárska kríza ukázala zaostávanie tohto regiónu, takže rozvoj je nielen v záujme ľudí, ktorí v tomto regióne žijú, ale aj v záujme celej Európskej únii. Prístup k alternatívam v dodávkach plynu, vytvorenie toho severo-južného koryta, ktorú teda e, ukončenie systému izolovaných trhov. Pani Cizel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Rada by som upozornila na to, o čom už e, kolega Žadar hovoril. Musíme byť jednotní. E, e, musí tento dokument byť jednotný s ostatnými. Už hovorila o tom, čo bolo prijaté. Ja by som rada upozornila na rozpravu, ktorá prebieha na európskej úrovni a tiež bude celý tento rok. A síce ide o zvýšenie, o zníženie emisí o viac ako 20 twenty keď hovoríme o energetickej infraštruktúre, e, infraštruktúre komisia e, chce e, vlastne všetkých tých, ktorí sú v rámci emisie, emisného systému obchodovania s emisiami, a tento systém e, je treba zlepšiť a očakáva sa od neho veľmi veľa. E, musíme e, vidieť ten rozdiel. Buď zostaneme pri terajšej legislatíve, alebo prejdeme e, k cieľu 30-percentného zníženia emisí. Očakávam, aby, e, že teda v rámci tohto e, dokumentu a v rámci rozpravy o tomto dokumente musíme hovoriť aj o ďalších projektoch, ktoré by bolo možné realizovať na európskej úrovni v súvislosti s požiadavkou ísť na tých 30 To súvisí aj s požiadavkou kolegu Čičestera Ide teda o lepšiu, čistejšiu spoločnosť a musíme si všetci uvedomiť, čo môžeme e, v tomto smere urobiť. Takže by som si želala, aby aj toto tento dokument e, obsahoval. Kolega Balčitis má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes sa toho už veľa povedalo o spoločnom európskom trhu. V Európskej únii e, sme pomerne jednotní po politickej stránke, ale z ekonomickej stránky sme e, v tvrdej konkurencii. A síce kvôli, e, jedným teda z dôvodov je chýbanie energetickej infraštruktúry. Pán spravodajca veľmi presne popísal situáciu a prezentoval nám svoje stanovisko, avšak dôležité by bolo tiež e, vedieť, ako e, budeme pracovať v oblasti plynárenskej. A čo sa týka spätného toku plynu, pretože v opačnom prípade sa nám nepodarí vytvoriť komplexný plynárenský trh. Domnievam sa tiež, že ak nebude e, záujem o prepojenia, potom nebudú tieto prepojenia a preto musíme vytvoriť stimuly, aby sme zabezpečili účasť súkromného kapitálu. Musíme vsadiť všetko e, na to, aby sme zabezpečili účasť súkromného kapitálu, aby existujúce štruktúry neboli požičiavané, prenajímané pod rúškom budovania nových prepojení. Všetci teda si e, musíme stanoviť spoločné cieľa a snažiť sa tieto dosledovať. E, chcem tiež povedať, že tento dokument je e, dobrý, ale v budúcnosti e, samozrejme e, radi predložíme ďalšie návrhy. Pred komisiu. Ešte dám slovo kolegovi. Áno, ďakujem pekne. Ehm, počúval som veľmi pozorne. Dovolte, aby som vám zaželal šťastný nový rok. Ďakujem za pozitívne stanovisko. Kolegu sme pripravení spolupracovať. Chcel by som vzhľadom na krátky čas spomenúť len tri body. Prvý bod je e, otázka výberu projektov a výberu priorít. Myslím si, že sa musíme poučiť z budúcnosti. Pri transeurópskych sieťach sme pred piatimi rokmi urobili e, veľkú chybu. Boli sme tak trochu malicherní podľa hesla, ak tam bude môj projekt, budem podporovať aj tvoja. Túto chybu dnes nemôžeme urobiť. Dnes pri transeurópskych sieťach máme viac než 500 projektov, ale žiadne priority a teda musíme stanoviť priority a preto komisia si stanovila tento prístup za hora eh, na vrch. A nie je to eh, mm, opak prístupu z dola hora, eh, ENSO alebo ENSOKu tie plány, ktoré tam už sú, sú kompatibilné s prioritami stanovenými komisiou a poskytujú presne tú flexibilitu, ktorú chceme. Na politickej úrovni si musíme stanoviť priority a potom v rámci týchto priorít musíme urobiť podrobné plány. Takže prosím vás, neurobme opäť tú chybu presne e, si všetko nadefinovať, ale e, v rámci e, veľmi neflexibilného dirigistického spôsobu. Toto by sme robiť nemali, mali by sme to prenechať podnikov podnikom. Druhý bod je e, povoľovacie konania. Všetci sme nespokojní e, s tým, ako dlho trvajú. Komisia navrhla, že e, majú trvať kratšie, ale to neznamená, pán Čičester, že chceme obmedziť občianské práva alebo že chceme nejakým spôsobom bojovať proti analýze dopadov na životné prostredie a preto je nám ľúto, že práve toto sa spomína vždy ako ten vinník skutočnosti, že povoľovacie konania trvajú tak dlho. Myslím si, že je možné dodržať všetko a aj pritom zabezpečiť, aby to konanie trvalo maximálne 5 rokov a ak bude, e, teda nie je to dobré, e, že trvajú konania 15-20 rokov a ešte stále sa nevie, či projekt môže byť realizovaný alebo nie. Čiže um, kratšie konania, rešpektovať občianské práva a mať odvahu prijímať dobré rozhodnutia. Myslím si, že tam um, majú ešte čo doháňať tí, ktorí um, sa vyhovárajú momentálne a zdráhajú sa prijať rozhodnutie, nedajú mm, ani svoj súhlas, ani e, mm, nenamietajú, čiže musíme sa snažiť túto situáciu vylepšiť bez toho, aby sme obmedzili ľudské práva. A tretí bod je e, téma financovania, ktorá je vždy problematická. Eh, áno, eh, to je želanie komisie. Eh, veľká väčšina týchto investícií má byť financovaná súkromne. A myslím si, že regulačné úrady v tomto smere budú musieť zohrať dôležitú úlohu, hm, keď budú stanovovať tarify. Minulý rok sme videli, že priority boli v znižovaní e, tarifov e, vo veľkej miere, teda došlo k ich e, zniženiu, pretože regulačné orgány nechceli zaťažiť spotrebiteľov a prenosové e, sústavy a ich prevádzkovateľia znížili svoje aktíva, viac neinvestovali, pretože tie investície neboli pre nich rentabilné. Dnes vidíme, že sa nám darí nájsť zlatú strednú cestu, že e, poskytujeme správne stimuly pre investície bez e, nejakej zbytočnej záťaže spotrebiteľa. To je komplikovaná, ťažká úloha a e, orgány dohľadu e, sú tam vlastne e, medzi dvoma mlinskými kameňmi, ale to je niečo, čo musia vydržať. Aj napriek tomu nám tam ešte zostáva určitá delta, teda um, Mm, problémy, ktoré sa nám nepodarí určite vyriešiť, pretože e, tam ide aj o e, cezhraničné investície. Hoci dobré, e, problém, dobré skúsenosti už máme s európskym systémom ekonomickej obnovy, ale máme tu teda ešte taký zostatok, ktorý sa ťažko rieši, kde by mohla prispieť Európska únia aby projekty sa rýchlejšie mohli zrealizovať. Však s akými finančnými metódami, o tom bude treba diskutovať. Existujú aj nové metódy financovania, nové obligácie, PPP projekty, Ehm, ale projekty, ktoré sme už robili v rámci programu ekonomickej obnovy, ehm, boli celkom dobré, takže musíme sa postarať len o dobrú zmes finančných ehm, nástrojov. Sme pripravení s vami spolupracovať. Komisia v 2011 vyvodí e, závery a e, určite chceme zohľadniť aj skúsenosti z vašej správy. Takže ďakujem a želám dobrú spoluprácu. Ďakujem kolegyňa Hercog. Má ešte jednu pripomienku k rokovaciemu poriadku. Nie viac pripomienok? Ďakujem, pán predseda. Prepašte, že som sa ozvala, ale podľa mňa ide o jednu z najdôležitejších rozpráv. A 4. februára Rada budem mať na úrovni premiérov diskusiu o tejto téme a preto si myslím, že by bolo dobré, keby náš výbor mal možnosť dať každému priestor na vyjadrenie sa. Po druhé, to je ešte dôležitejšie, bolo by e, dobré, keby sme nejakou e, písomnou formou mohli stanovisko nášho výboru zaslať na túto dôležitú schôdzu v Maďarsku 4. februára. Je to vlastne energetický summit premiérov. Kolega Van Nistelrooy. Pán predseda, budem stručný. Zoznam eh, rečníkov, teda tých 8, ehm, ktorí doteraz nedostali, teda dnes nedostali slovo, môžu dostať potom na budúce eh, slovo ako prvý. Áno, to je úplne jasné, pán Žado. A ďakujem pekne. Veľmi pozorne som si vypočul slova komisie a chcel som sa opýtať, e, e, na akom základe vypracovala komisia tento program? Vieme, že v roku 2010 ešte neboli prijaté v tomto smere žiadne opatrenia a som prekvapený, že sa e, nereagovalo. Bol by som veľmi povďačný, pán Hilbrecht, keby ste nám mohli písomne túto otázku zodpovedať, pretože je to dôležitá otázka. Eh, o to som si teda tiež v tejto súvislosti uvedomil. Takže dvaja ďalší eh, kolegovia, ktorí sa hlásili o slovo, eh, sa dostanú k slovu na budúcej schôdzi medzi prvými. Ďalším bodom je hlasovanie. To by bol bod 6. Prosím, vás o pochopenie. Ehm, najprv správa pána kolegu Beleta by mala nasledovať, ale tu si preberieme až e, po hlasovaní. Dúfam teda, že naše hlasovacie prístroje fungujú, takže kto e, hlasuje za 21, prosím, aby ste zdvihli ruku. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania zamietnuté 22. Dobre, takže skontrolujeme si 21 elektronicky. Zahajujem hlasovanie. Čo sa tu deje? Nefunguje to? Ešte prosím o minútku strpenia. It's time. Organize. Katastrofe katastrofa. Okay. Once again. Once again. Takže ešte raz, ešte raz prosím. Takže ešte raz budeme hlasovať o 21. Zahajujem hlasovanie. Máme tu jedného EPP navyše. V poriadku, končím hlasovanie. A ty si proti, alebo čo? Pán Goebbels nemá kartu. To znamená 26 za, 23 proti, 27 OK, takže návrh je prijatý. 22, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prepačte, veľká chyba. 22 je, teda o nej hlasovať nemusíme. Teraz prejdeme eh, k 23 a 8 a blok, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 20. Nie. Áno, 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa? E, prijaté. 24. 38. 43. 49. En blok. Kto je za? Nie, sú vypustené. Och, mal som asi príliš dlho dovolenku. Desiatka. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijat 46. Odpada 47. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 11. E, e, kto je za spolu s 8 pozmeňovacím návrhom? Kto je proti? zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 13, e, kto je za, 13 a 14 en blok a kompromis 2 a 19 a 16. Kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Teraz zase sú vypustené niektorá, teraz 16, 17 a blok. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Potom e, tu zase e, nejaké paragrafy odpadajú, takže k 58 sa dostávame, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 61, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 67, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 4, kto je za. No takže 67 si e, skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie k 67. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Potom nám tam veľa vecí odpadá. 5. Kompromis. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Nasleduje kompromis 6. Áno. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 26. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Ústny pozmeňovací návrh k úvodnému ustanoveniu 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý. 27. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý. 29. Kto je za? 29. odpadá? Takže 29. hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá. Jednotka, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. Odpada, odpada, odpada. Trojka. Áno. Kto je za trojku? Proti? Zdržal sa, prijaté. Štvorka, kto je za? Proti? Zdržal sa, prijaté. Odpada 33, kto je za? Proti? zdržal sa, prijaté. Ehm, blok dvojku, 5 kvôstny pozmeňovací e, návrh k 10a. Takže 2a 10a ústny pozmeňovací návrh en blok. Ja, Peťka odpadá, áno. Aj dvojka. Čiže budeme hlasovať len o 10 Ačku, ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Prijaté. Teraz nasleduje šestka. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijaté. 34 odpadá. Sedmička, 35. Identické. Kto je za? proti, zdržal sa prijaté 36, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté 39, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté 40, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté, odpadá, odpadá, odpadá, takže O deviatke musím hlasovať. Je to OK, pán spravodajca? Takže deviatka, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. A teraz e, hlasovanie elektronicky o celom návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 45 za, štyria proti. Takže finálne hlasovanie ešte raz o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Nie? Teraz končím. Takže je to prijaté. Pán Goebbels. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi a môžeme prejsť k nasledujúcemu hlasovaniu. Ide o, o spoluprácu v Perskom zálive. Začneme kompromisom 1, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Trojka, kto je za, e, je to ako doplnok Pán Bütikofer má slovo. Pán predseda, tam sú žiaľ dva nedorozumenia. Nebolo navrhované, aby to bolo ako doplnok, ale aby to bolo ako zmena aha, odhlasované. A druhé nedorozumenie sa týka dôvodu e, tento, e, táto skupina EUGCC Energy Expert sa nezaoberá e, e, atomovou bezpečnosťou, ako sa v texte uvádza, preto sa navrhuje zmena ak e, to nebude akceptované ako zmena, musia kolegovia hlasovať proti tí kolegovia, ktorí to nechcú akceptovať. Ale ako zmenu to, mm, za zmenu to nepovažujem. Pani Nibler, pán predseda, nemala by som problém akceptovať to ako e, doplnenie a odporučiť to mojej politickej skupine, ale nukleárna bezpečnosť je e, témou, ktorou je treba zaoberať sa v rámci vzťahov, v rámci Rady pre spoluprácu v Perskom zase, takže odporúčam hlasovať proti. Áno, budeme teda hlasovať o trojke, ale nie ako dodatok, ale ako do doplnok a má to mať doplnok, um, teda môže to mať dopady na hlasovanie. Čiže budeme hlasovať o tomto ako o zmene a možno to zmení nejakým spôsobom aj hlasovanie kolegov. Takže trojka, kto hlasuje za, kto je proti, zdržal sa niekto, takže zamietnutá trojka. Štvorka, eh, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté, druhá časť, kto je za, proti, Zdržal sa zamietnuté. Pečka, kto je za? Proti. Zdržal sa prijaté. 6, kto je za? Proti. Zdržal sa prijaté. 7, kto je za? Proti. Zdržal sa e, proti. Zamietnutá osmička, kto je za? Proti. Zdržal sa prijaté. Kompromis 2, kto je za? Proti. Zdržal sa prijaté. 11, kto je za? Proti. E, zdržal sa prijaté k kompromis trojka. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijaté. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijaté. 20. za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 21. Kto je za? proti, zdržal sa prijaté, 22 za, proti, zdržal sa zamietnuté. E, final vote, otváram hlasovanie o celom návrhu. Končím hlasovanie. 44 a 6 sa zdržali. Gratulujeme kolegyni. Môžeme teda prejsť k nasledujúcemu bodu? A nie, pretože už nemusíme hlasovať o ďalšom bode, takže môžeme ďalej pracovať. Kolegyne, kolegovia, vráťme sa teda späť k programu nášho rokovania a síce k bodu 5. Ide tu o uvoľnenie potenciálu kultúrneho kreatívneho priemyslu. Kolega Belet má opäť slovo. Unser Kreativabteilung. Ivo, it's your turn. Ivo, máš slovo, nech sa páči. Poprosím kolegov v sále o ticho. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa za to, že som sa prihlásil znovu o slovo. Hovoríme tu o kult kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako využiť potenciál týchto druhov priemyslu. Chcel by som teda najprv niečo povedať o tom, čo vlastne sú tieto kultúrne a kreatívne priemysly. Hovoríme tu o umení ako také, o vizuálnom umení, o kultúrnom dedičstve a tak ďalej. Ale takisto hovoríme aj o priemysle filmu, hovoríme o priemysle videoprojekcií, o videohrách, o nových médiách. A nad tým všetkým máme ešte aj e, tieto, tento kultúrny a kreatívny priemysel, čiže CCA. Hovorím o architektúre, o dizajne, o móde, o reklame a takisto hovoríme aj o turizme a nových technológiách. Čiže skutočne je to veľmi široká a dôležitá téma a priemysel ako taký, ak to môžeme takto zhrnúť. Čiže hovorím, e, odvolávam sa na zelenú knihu komisie, kde zelená komisia hovorí o veľkom ekonomickom potenciále týchto druhov priemyslu. Ide o jeden z najdynamickejších sektorov európskej hospodárstva a ide tu o 2,6 a ktorými prispieva tento kultúrne kreatívny priemysel do európskeho hospodárstva. Je tu veľký potenciál ešte rastu. Hovoríme tu o 5 miliónoch ľudí, ktorí sú zamestnaní v tohto odvetví naprieč celou Európskou úniou. Hovoríme tu predovšetkým o malých a stredných podnikoch, A tieto zohrávajú kľúčovú úlohu nielen v odvetví umenia, ale aj v odvetví priemyslu ako takého, keď napríklad hovoríme o vyvíjaní nových trendov a vytváraní nových techník. A teraz by som sa vlastne dostal k návrhom v stanovisku, ktoré sme predložili, ktoré si môžete pozrieť. Tieto Kultúrne a kreatívne druhy priemyslu sú, musia čeliť veľkým výzvam, prirodzene. Chceli by sme samozrejme nájsť určité odpovede na tieto výzvy, ktorými sú konfrontované, ktorým je konfrontovaný tento kultúrny a kreatívny priemysel. Hovoríme tu predovšetkým o digitálnej agende. To dobre poznáme v našom výbore. Je to jeden zo jedna zo siedmých hlavných iniciatív v rámci stratégie Európy 2020. Prečo? hovoríme o digitálnej agende. Pretože hovoríme o iniciatíve komisie na to, aby sa vytvoril skutočný jednotný trh pre onlineový obsah a online služby. A to je skutočne veľmi dôležité aj pre kultúrny a kreatívny priemysel. Hovoríme tu o bezpečných sieťach internetových, a obsahoch na týchto sieťach a o dostatočnej e, kapacite širokopásmového internetu. To pre nás nie je nové, ale dôležité uvieť to do kontextu, pretože to je skutočne jeden z kľúčových aspektov pre kultúrny a kreatívny priemysel na to, aby sa mohol v budúcnosti ďalej rozvíjať. A potom je tu ešte druhý aspekt, ten hovorí o prístupe k financovaniu, čiže peniazom. Nebudem ho opakovať to, čo sme už povedali e, v správe Sosa Wagnera. Je to niečo paralelné, nie je to síce úplne to isté, ale hovorí sa tu o malých a stredných podnikoch, z ktorých veľké množstvo, ktoré sú aktívne v kultúrnom a kreatívnom priemysle, viaceré z nich majú chronické podfinancovanie, čiže je úplne jasné, že je tu veľká potreba pre inovatívne finančné prostriedky ako venture capital a iné nástroje, ktoré by mohli pomôcť. Ja som sa odvolával na viaceré takéto návrhy v stanovisku, nechcem teda zopakovať všetko, čo som tam uviedol, ale tieto zohrávajú skutočne veľmi dôležitú úlohu v Európskej úle v tomto ohľade, pretože tu hovoríme takisto o možnostiach, ako by sa dal uvoľniť potenciál cezhraničných aktivít stredných a malých podnikov, ktoré sú v tejto oblasti činné. Čiže čo navrhujeme? Navrhujeme konkrétne kroky, ktoré, kroky, ktoré treba urobiť na to, aby sa posilnil kultúrny a kreatívny priemysel ako katalizátor e, zmeny infraštruktúrneho charakteru a potrebujeme na to finančné prostriedky, aby sa to celé podarilo zrealizovať. A Ďalšia vec, ktorej som chcel niečo povedať v kontexte tohto priemyslu je aj ochrana e, duševného vlastníctva. To takisto, pán predseda, nie je novou témou, nie je to žiadna novinka. Myslím, že stratégia ohľadne duševného vlastníctva, tým sme sa už zaoberali v tomto výbore aj v minulosti. Venuje tomu pozornosť aj komisia, ale myslím si, že je to znovu dôležité a treba na to upriamiť našu pozornosť aj v kontexte kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Čiže najväčšia obava, ktorá tu je, je, aby sme podarilo nájsť určitú vyváženú ochranu toho, čo je vlastne v tejto oblasti vytvorené, čiže ten obsah a zároveň, aby sme to vyvážili s nákladmi, ktoré potrebujeme na to, aby sme vytvorili nové služby. Čiže musíme nájsť určitú, e, určitý kompromis na financovanie týchto dvoch protipólov. Čiže komisia na tom takisto pracuje a snaží sa nájsť regulačný rámec, ktorý by bol vyvážený na to, aby spravoval manažment kultúr, e, duševného vlastníctva, na to, aby sa vôbec zjednodušila cezhraničná výmena onlineových služieb. To znamená, že je skutočne veľmi dôležité podporovať e, viac multiteritoriálne licencie, teda nie licencie, ktoré sa týkajú iba jedného konkrétneho regiónu alebo štátu, ale aby to malo skutočne cezhraničný charakter, aby sa podporovala a chránila kreatívna práca, ktorá bola v tejto oblasti vykonaná. A posledný element, pán predseda, v rámci tohto návrhu stanoviska, ktoré sme predložili, tam by som chcel povedať niečo k otázke fiskality DPH Vieme, že v súčasnosti vo viacerých členských štátoch podnikatelia, ktorí sú v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu činní, musia čeliť mm, tzv. starodobému režimu HDP, DPH pardon, a napríklad sadzba DPH pre e, papierové knihy je na úrovni 0, zatiaľ čo DPH pre onlineové knihy alebo onlineové produkty je častokrát až na úrovni 19 alebo 20 až 21 čiže tu je tu úplne jasná, jasný signál na to, že musíme tento systém a sektor podporovať na to, aby sme v tejto oblasti v, kon- v kontexte DPH niečo urobili. Takže, pán predseda, ide tu o určitú sumarizáciu tých hlavných bodov, ktoré by sme chceli my navrhnúť tomuto výboru. A samozrejme, museli sme sa obmedziť, ak zoberieme do úvahy, e, kapacitu takéhoto stanoviska, ktorú musíme dodržať a budeme sa s touto témou uh, zaoberať aj vo výbore pre kultúru a dúfam, že aj tí nás podporia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. Patia Kačet má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela pánovi Beletovi poďakovať za túto správu. Skutočne sa to uberá tým správnym smerom. Máme možnosť spolupracovať, spolupracujeme na tejto úrovni aj vo výbore pre kultúru a preto vôbec ma neprekvapuje, že naša spolupráca je taká dobrá. Ale predsa len pán poznámok. Globalizácia prispela k tomu, že tu teraz máme radikálnu reorganizáciu tohto druhu služieb, tohto trhu ako takého. Pán Belet poukázal predovšetkým na to, aké priemyselné odvetvia súvisia s rozvojom kreatívneho priemyslu. Vidíme, že náš úspech v budúcnosti závisí v plnej miere od toho, aký tento kreatívny talent využijeme na to, aby sme stimulovali inováciu ako takú. A na to potrebujeme to, aby inštitúcie lokálne, národné a európske inštitúcie našli určité prostredie, kde by bolo dostatočné množstvo stimulov na to, aby sa vytvorili podmienky pre tento kultúrny a kreatívny priemysel. Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že e, myšlienky, ktoré predložil pán Ivo Belet, sú skutočne prospešné. E, zdieľam jeho názor. E, E, myslím si, že kultúrny a kreatívny priemysel je dôležitý aj v otázke vytvárania pracovných príležitostí a bude to dôležité aj v budúcnosti, ale predsa len tu máme možnosti určitých synergií do budúcna na to, aby sme prepojili e, kultúrne odvetvie aj s ostatnými oblastiami hospodárstva. A práve tieto iné odvetvia by mohli byť dôležité v tom zmysle, že by sme napríklad sa snažili šetriť e, životné prostredie a chrániť ho pred uh, s nečisťovaním, alebo napríklad aj mm, ochranu duševného vlastníca. To sú všetko tieto oblasti, ktoré s tým súvisia. Čiže zdieľam jeho názor. Myslím si, že musíme ochraňovať e, duševné vlastníctvo na to, aby ľudia vôbec mali e, snahu vytvárať nové produkty. Ale musíme si uvedomiť, že tu musí byť určitá vyváženosť, pretože občania potrebujú priamy prístup k týmto novým inováciám. Nesmieme zabúdať na to, a myslím si, že ja som tá, ktorá najviac obhajuje e, kultúru ako takú vo všeobecnosti, ale myslím si, že tu skutočne ide o dôležitú otázku pre kultúru ako takú. Musíme ho- hovoriť o tom, ako vytvára kultúra a odvetvie s kultúrou spojené pracovné príležitosti, ale nesmieme zamlčať to, že sa tu vytvárajú aj iné hodnoty, kultúrne hodnoty, kultúrne bohatstvo. A toto kultúrne bohatstvo nesmie zostať opomenuté, ak formulujeme uh, takúto vyváženú, uh, takéto vyvážené stanovisko že všetko to ide v ruka v ruke, tak ako napríklad ochran duševného vlastníctva a aj tie ostatné elementy. Samozrejme, som k dispozícii na ďalšiu spoluprácu, poznáme, máme spoluprácu už aj z minulosti, takže teším sa na budúcnosť. Ďalší rečník. Pán Mesaroš. A kreatív Ďakujem kultúrny a kreatívny priemysel, ako to už povedal pán e, spravodajca, sú kľúčovým, e, kľúčovým sektorom a skutočne prinášajú veľký prínos pre európsku hospodárstvo. Ak hovoríme o kultúrnom a kreatívnom priemysle v kontexte jednotného vnútorného trhu, tak musíme skutočne zabezpečiť správne prostredie práve pre toto odvetvie. Celená kniha e, predstavená komisiou identifikuje tie kľúčové oblasti, kde komisia vidí určité miesta alebo mm, veci, ktoré by sa ešte dali zlepšiť. V rámci konzultácie sme tu mali viacero odpovedí alebo pripomienok, ktoré naznačujú na to, že tu ešte v budúcnosti máme čo opraviť. A digitalizácia ako taká je určitým záväzkom, teda je našou úlohou, aby sme týmto spôsobom zľahčili, uľahčili život pre stredné a malé podniky na to, aby sme uchránili aj kultúrnu rozmanitosť alebo rozmanitosť kultúrneho dedictva a aj e, vidiecký rozvoj. Čiže ako by sme mohli zjednodušiť život pre stredné a malé podniky? Musíme zabezpečiť regulatórny rámec, ktorý by zabezpečil skutočnú mobilitu pre zúčastnené strany, pre tých aktérov. Musíme znížiť fiskálno-administratívne zaťaženie, musíme preuznávať e, vzájomne kvalifikácie vzdelania, musí tu byť zabezpečená ochrana spotrebiteľa a treba podporiť všetkých aktérov v tejto oblasti, e, SZČO v tejto oblasti, aby jednoducho došlo aj k výmene overených postupov. Musíme vytvoriť uh, nové centra excelentnosti a tieto musíme aj podporať, ako to povedali moji kolegovia. Musíme jednoducho využiť potenciál stredných a malých podnikov v tomto sektore. Ďakujem. Bedanke mich, Frau Kollegin Ulzburg. Pani Ulskog. Your eh, Tack, herr ordförande. Som eh, eh, bland annat tidigare kultur... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som kedysi pôsobila ako ministerka kultúry a preto som samozrejme veľmi aktívna v tejto oblasti. Ide naozaj o vynikajúci návrh. Maria Badia Kučet to už povedala, že je dôležité nájsť určitú rovnováhu a to v kontakte so vzdelávacím sektorom. Je potrebné poukázať na to, že tu musí byť určitá rovnováha medzi tým, čo robia členské štáty s využitím verejných prostriedkov a čo potom musia robiť e, súkromné iniciatívy, teda čo má robiť e, samotné odvetvie. Takže takúto rovnovahu je potrebné nastoliť. Verejné rozpočty musia prevziať svoj diel zodpovednosti a zoči voči kultúrnym inštitútom ktoré fungujú presne v tomto verejnom rámci. A tiež je potrebné zabezpečiť, aby výskumné ustanovizne spolupracovali zároveň so súkromným sektorom. Takže nie len pridaná hodnota, daň z pridanej hodnoty, daňové otázky sú dôležité. Áno, kultúra potrebuje našu podporu, ale je potrebné zabezpečiť, aby členské štáty dostali svoje zodpovednosti. Aby vytvorili takú štruktúru financovania, ktorá bude naozaj stabilná. V opačnom prípade a z dlhodobého hľadiska nebudeme schopní dospieť ku kvalite. Ďakujem. Ešte komisia by sa mohla vyjadriť. Pán Paskva. Pán Paška, pardon. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. A zo skúseností, ktoré som získal pri riadení ministerstva školstva, vedy a techniky, si dovolím e, predniesť zo pár námetov k tomuto predloženému materiálu. Ak chceme pomôcť a podporiť e, kultúrny a kreatívny priemysel, bolo by dobre, keby sme sa usilovali o ochranu duševného vlastníctva na globálnej úrovni, pretože aplikácia poznatkov a vedy a výskumu vždy pri realizácii naráža na problém, ako chrániť toto, tieto poznatky a keďže tieto poznatky sa stávajú predmetom obchodovania a trhu, bolo by dobre, keby autori a vlastníci duševného týchto, týchto návrhov mali ochranu zabezpečenú. E, ďalším námetom, ktorý si dovolím doplniť v tejto správe, je možno usilovať sa o to, aby bol, bola veda e, a kreativita oslobodená od DPH úplne Samozrejme, treba dať pozor na to, aby sme odlíšili zábavný priemysel od e, vedy a výskumu, ktorý smeruje k, e, k poznatkovej ekonomike a k, k tomu, aby sa priemysel rozvíjal. Pretože jedna vec je dosiahnuť lepšie podmienky pre aplikáciu vedy a výskumu a dosiahnutie zlepšenia v inováciách. A druhá vec je e, odlišiť teda tento kreativitu v oblasti zábraného priemyslu, kde možno vydávanie CD platní nemožne treba chrániť a treba vytvárať také podmienky e, pre zábavný priemysel. Takže to sú dve, dve, dva námety, ktoré by som chcel doplniť do tejto správy. Ďakujem za pozornosť. Merci, monsieur le, le président. Merci aussi, monsieur le, le rapporteur. Komisia, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa tiež rád poďakoval správodajcovi. Komisia sa teší z toho, že váš výbor sa zaoberal zelenou knihou Európskej únie, pokiaľ ide o kreatívne odvetvia, pokiaľ ide o kultúru. A naozaj na tom vidíme, že chceme naozaj využiť v plnej miere tento potenciál, ktorý sa v tomto odvetví skrýva, teda že všetky služby, všetky politické stratégie musia byť e, aktivované. Je to v záujme nás e, v všetkých, teda vaše stanovisko v plnej miere odráža aj e, zámery komisie, aby tento priemysel naozaj mohol prekvitať, aby naozaj mohol využiť svoj potenciál. Preto je dôležité, aby komisia spolupracovala Eh, jej jednotlivé oddelenia, aby spolupracovali aj jednotlivé výbory parlamentu. A ja si myslím, že tá zelená kniha naozaj eh, priniesla takéto predpoklady v rámci komisie. Eh, v vašom návrhu stanoviska poukazujete na určité problémy a tieto vyplynuli aj z tých 350 príspevkov, ktoré sme dostali v rámci pripomienkovacieho konania. Takže transparentnosť, e, zapojenie malých a stredných podnikov, hlavne z hľadiska financovania, otázky ochrany duševných práv. Toto všetko je samozrejme veľmi dôležité na to, aby kreatívci mohli naďalej fungovať. Je potrebné dosiahnuť určitú rovnováhu medzi na jednej strane ochranou duševného vlastníctva a na druhej strane E, tým obsahom ako takým. Je potrebné vytvoriť e, nové hospodárske modely e, v rámci digitálneho vývoja. A mm, táto potreba na verejnosti naozaj rezonuje. Rád by som ešte poukázal na ďalšiu vec, konkrétne na to, že je dôležité, aby jednotlivé oblasti politiky a úrovne správy veci verejných, aby sa navzájom podporovali. Toto nezávisí len od e, Európskej únie, ale aj od národných a regionálnych e, štruktúr. Preto je potrebné, aby sa toto všetko navzájom podporovalo. Ďakujem, ďakujem pekne, hovorí pán predseda Lehota na pozmeňujúce návrhy 18. januára na poludne, aby sme e, teda takto uzavreli tento bod. Teraz ideme k bodu číslo 8, politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalúčateľnej Európskej únie po roku 2013. Ide o zrýchlené konanie, zjednodušený postup. Um, Európsky parlament v júli rozhodol, že uh, vytvorí mm, výbor, ktorý sa bude zaoberať uh, touto otázkou. Tento mandát má horizontálnu povahu a teda úzko spolupracuje s ostatnými výbormi. Takto vznikol výbor SUR a do konca januára teda všetci, všetky výbory musia predložiť svoje stanoviska. Koordinátori začiatkom decembra rozhodli, že teda vydáme formálne stanovisko v vyzlušenom postupe sekretariat teda poprosil o vypracovanie. Máme tento dokument pred sebou. Vychádzame tam z viacerých dokumentov, ktoré z nášho výboru už vzýšli. Ďakujem veľmi pekne sekretariátu za jeho aktivitu. No už a teraz je potrebné to celé uzavrieť. Myslím si, že vám to nemusím teraz eh, všetko eh, znova eh, prerozprávať. Ide o otázky energetiky, výskumu. Sú tam vymenované viaceré zásadné veci, ktoré majú dopady na rozpočet Takže zdôrazňujeme, že nemôže nám na tieto účely byť krátený rozpočet, energia, infraštruktúra. Tieto témy tu už odzneli, priemyselná politika, jej dôležitosť sme tu už zdôraznili, teda že výskum a inovácie v budúcich rokoch skrátka musia mať e, dostatočné prostriedky nielen v rámci existujúceho rámca, ale ešte aj nad existujúci rámec. Toto je skrátka logické. Nemôžeme mať e, lepšiu, kvalitnejšiu priemyselnú politiku, keď nám budú e, krátiť prostriedky na výskum a vývoj. No a samozrejme, že je jasné, že naša politika, že priemyselná politika má rozpočtové dopady, veď to je logické. Takže aj tu na tomto mieste poukazujeme na to, že očakávame, že nám budú, musia byť pridelené rozpočtové prostriedky. E, takže e, bol by som rád, keby teraz e, skupiny alebo teda kolegovia, ktorí chcú sa stručne vyjadrili a aby sme potom v rámci toho postupu, ktorý som opísal, aby sme teda pozmenili ten text, tak to bude potrebné, ale naozaj vás prosím, nezačínajme od piky, venujme sa tým najpodstatnejším veciam, ktoré sú dôležité pri tejto debate, debate o financovaní. Ďakujem. Ako prvý sa prihlásil kolega Glante. Ďakujem, pán predseda. Áno, ide o zjednodušený postup, tak to nebudem komplikovať. Len sa chcem vyjadriť k vesmíru. My sme sa viackrát stretli s problémami, financovanie GMES, Galilea a tak ďalej a hovorili sme o tom, či by nebolo dobré mať v rozpočte osobitný riadok, Takže bod 12 by možno bolo dobre takto naformulovať samostatný riadok, aby príslušný komisár, e, aby sme takto e, dodali odvahy. E, myslím si, že toto teda ešte dobre nefunguje Takže požadujeme samostatný rozpočtový e, riadok a taktiež aj malé a stredné podniky bod 7. Ďakujem pekne. Predložte prosím k tomu konkrétny návrh. Váš nápad je naozaj rozumný, pani Riera Madurel. Sí, muchas gracias. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže ja plne súhlasím s týmto návrhom E, pokiaľ ide o to, že by sme to mali sa realizovať v zjednodušenom postupe. Ešte by som poukázala na to, že som pripravila také malé memo, nejaké úpravy, upresnenia k niektorým bodom. Tá správa naozaj je kvalitným dokumentom, ale e, niektoré e, body ešte vychádzajú trochu skrátka. Takže ak dovolíte, ku konkrétnym témam vám ešte niektoré veci predložím. Ide za návrhy zo strany našej skupiny. A potom uvidíte, či to prevezmete alebo nie. Ďakujem. Ďakujem, pani Karvajo. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, táto diskusia podľa môjho názoru je veľmi dôležitá a iste ide o budúcnosť Európy po roku 2013. Potrebujeme ambície, potrebujeme inovatívne rozpočtové nástroje, aby sme dostali tým výzvam, ktoré sú pred nami. Ja sa chcem zamerať na kritériá financovania z európskych fondov. Ja som aj vo výbore ŠUR a my sme teda hovorili o týchto kritériách a ja som sa tam zasadzovala za to, aby sme mali rozpočet vychádzajúci z našej politickej agendy, pretože existujúci rozpočet takýto nie je. Takže náš budúci rozpočet mal vychádzať z našich politických priorít, takže stratégia Európa 2020 aby tam bol špecifický odkaz na tie vlajkové iniciatívy. Druhá vec, rozpočet, ktorý eh, tie sociálne výzvy porieši a všetky veci, ktoré preberáme v ITRE, súvisia so spoločenskou úrovňou, sociálnou úrovňou. Tretie kritérium to je flexibilita vy vo vašej správe zdôrazňujete potrebu toho, aby rozpočet bol flexibilný, ale podľa mňa musí byť aj jednoduchý. Ako sme napríklad zjednodušili výskum, tak by sme e, mali takúto, takýto krok urobiť aj v ostatných častiach rozpočtu. A ešte posledné kritérium, aké politiky by sa mali financovať e, ide o také, ktoré majú európsku, európsku pridanú hodnotu, teda aby tie vynaložené prostriedky na európskej úrovni priniesli väčšiu hodnotu než na národnej alebo regionálnej úrovni. Výskum, energia, IKT, to sú veci, ktoré majú väčšiu pridanú hodnotu na úro- európskej úrovni, takže tieto by sme mali podporovať. A toto sú všetko e, témy, ktorými sa zaoberá výbor ITRE. Toto je teda príspevok z mojej strany, pokiaľ ide o kritériá k rozpočtu EÚ. Ďakujem. Kolega Audi. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, mrzí ma, že sme pod takým tlakom, že musíme konať rýchlo, veď ide o zásadné témy, ktoré sú teraz na stole. Máme tu dokument, ktorý sa obracia na komisiu. A ide tu o politické výzvy Európskej únie do budúcna. Konkrétne chcem hovoriť o bode 2. Dlhodobé programy, flexibilita, tu požadujeme. Nuž, ja som prišiel s nápadom, že Európska únia by sa mala zamyslieť nad eh, takými investíciami, rozpočtovými investíciami, pokiaľ ide o nejakú rozpočtovú modalitu. Takže eh, nie flexibilita, ale možno tá modalita. Fungovanie Európskej únie, viacročné programy, toto by malo byť oddelené. Potom bod 4, k tomu chcem povedať eh, Nasledujúci návrh ide o verejné prostriedky, takže výskum by tu mal byť uprednostnený v porovnaní s e, energiou, touto infraštruktúrou, pretože infraštruktúru e, často podporuje dostatočne trhová legislatíva v členských štátoch. Takže ja by som obratil štruktúru tohto odseku, teda infraštruktúry v oblasti energie, potrebujú verejné prostriedky a môžeme tam teda doplniť, že je to logické, ale že iba vtedy, ak tieto projekty nie sú financované na trhu na, v rámci národných štruktúr. A potom financovanie výskumu, tam sa uvádza 1% HDP ale do budúcna sme predsa chceli že sme do budúcna chceli takú europeizáciu výskumu. Teda analýza toho, čo sa deje v členských štátoch, čo sa deje na úrovni EÚ. A teda, že by malo dôjsť takejto europeizácii. je potrebné hovoriť konkrétne o financovaní, nie je možné obmedzovať existujúce projekty. Potom bod 11, tam by som uviedol vysokú rýchlosť, veľmi vysokú rýchlosť na miesto vysokej rýchlosti, ale môžem to predložiť konkrétnejšie písomne. Kolegyne, kolegovia, len na vysvetlenie. Ja som trošku váhal, chcel som poukázať na to áno, samozrejme, že všetci majú nárok predložiť pozmeňovacie návrhy, tak sme sa dohodli s koordinátormi, ale máme tu rýchlejší postup, to znamená, že tie členské návrhy musia byť predkladané v angličtine, takto sme sa dohodli. A lehota, na ktorej sa dohodneme, to by malo byť 18. januára 12.00, ale samozrejme, že každý môže predložiť pozmeňovacie návrhy, prísť návrhmi. Ja som len vás prosila, aby ste sa na tie politické veci pritom zamerali. Ale áno, predkladáte pozorňovacie návrhy, to je naozaj želané. Pán Rubich, nech sa páči. Ja len chcem zdôrazniť, že je tu diskusia o vlastných zdrojoch EÚ a mali by sme dávať pozor na to, aby napríklad príjmy z obchodovania s emisiami boli naozaj používané na znižovanie emisí CO2. Toto je obrovský záujem príjmy z vlastných zdrojov, aby tieto sa používali na naše vlastné aktivity. Ďakujem, pán Turmes. Eh, eh, Nuž, najskôr chcem zaželať všetkým kolegom všetko dobe do nového roka, tým, ktorým som to ešte nezaželal osobne. Ja si myslím, že toto je ťažká úloha vybaviť to rýchlo a napriek tomu nič nevynechať. Ten e, text je podľa mňa relatívne v poriadku a teraz je tu riziko, keď e, teraz budeme riešiť jednotlivosti, že tam možno bude 150 či 200 pozmeňovacích návrhov a potom naozaj neviem, ako ten eh, záverečný text eh, bude skomponovaný. Nie je mi jasné, ako eh, tento zjednodušený postup môžeme úspešne zvládnuť. Ako si vôbec predstavujete túto lehotu, keď dostanete 150 alebo 200 návrhov? Kto to potom celé skonsoliduje? Veď nemáme ani tiež spravodajcov dokonca. Takže ja mám takúto procedurálnu otázku, aby som vedel, koľko energie my zelení do toho máme teraz vôbec investovať. No už e, toto rozhodli koordinátori a ty si jeden z nich, hovorí pán predseda. Bol tu aj iný nápad urobiť to listom, formou listu, ale na žiadosť koordinátorov sme zvolili tento postup. To znamená, že, a ty si to povedal, že ten entuziasmus eh, by mal byť trošku obmedzenejší, teda každý by sa mal dobre zamyslieť nad tým, koľko predloží pozmeňovacích návrhov a akých. Bolo by dobre, keby ich nebolo 100, keby sa týkali toho naozaj najpodstatnejšieho. No a ja sa potom pokúsim so sekretariatom, inak to nepôjde, to nejako skonsolidovať. A keď to nepôjde, tak budeme hlasovať. Budeme mať hlasovací zoznam. A eh, termín hlasovania by bol 27. januára. Ak bude veľa pozmeňovacích návrhov, tak sa nám to skomplikuje. To je jasné. Ale keď sa pozrieme na ten text, keď sa pozrieme na to smerovanie a ak som správne pochopil tie vystúpenia, ktoré už odzneli, tak mám pocit, že to zvládneme. Ďalšie je prihláška o slovo pani Del Castillo. Ďakujem, pán predseda. No už za moju skupinu bolo predložených viacero pozmaňovacích návrhov. Ja, kolegyňa Carvajo, sme na tom boli zúčastnené. Chcem poukázať na to, že keďže sme to my, kto sme rozhodli o tomto postupe, aby e, prevládol zdravý rozum a aby sme nemali nejaký nekonečný počet pozmaňovacích návrhov. My máme 8 či 10 návrhov, možno ešte nejaké k tomu prídu, ale naozaj to bude len pár návrhov. My sme sa sústredili na tie zásadné otázky, aby ten dokument skrátka vyhovoval našim predstavám. Sekretariát s predsedom to iste zvládnu. Môžeme napríklad skombinovať viac pozmeňovacích návrhov. To podľa mňa bude možné. Ďakujem pekne. No už poprosím koordinátorov, aby vo svojich skupinách eh, sa snažili to nejako poprepájať. Áno, každý má právo na pozmaňovacie návrhy, ale možno v spolupráci s koordinátormi taká e, určitá forma koordinácie v rámci skupín, aby ten počet ignorujúcich návrhov nebol až taký veľký. To by nám naozaj uľahčilo našu snahu, pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Spoločne e, s mojou kolegyňou pani Niky Cabelou sme preskúmali predloženú správu a zhodli sme sa na troch námetoch na prípadné doplnenie E, súhlasím i s tým, že Únia potrebuje dlhodobú víziu pre efektívne a trvalo udržateľné energetické politiky do roku 2050. Avšak vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu, v ktorej sa Európska únia ocitla a rastúcu neistotu okolo trás potrubí a rozhodov dodávok energie, si myslíme, že je nevyhnutné, aby bola krátkodobá a strednodobá politika výslovne uvedená v stanovisku a diferencovaná od dlhodobých vízií Takže tú politiku by sme chceli diferencovať, to, čo je strednodobé a krátkodobé, od toho, čo je víziami pre dlhodobú budúcnosť. A v bode 11 informatívnej spoločnosti si myslíme, že širokopásmové pripojenie pre všetkých do roku 2020 je kľúčovým cieľom Európskej únie. Otázkou, ktorá je priamo spojená so širokopásmovým internetom, je otázka e-iniciatív preto by sme navrhovali, aby sa e-iniciatívy brali do úvahy e, v tomto stanovisku ako také, ktoré sú schopné stať sa hybnou silou pre hospodársku stimuláciu a vytváranie pracovných miest v najbližších rokoch. Takže je to námet o charaktere týchto e-iniciatív. Čo sa týka politiky pre oblasť vesmíru, keď sme sa pozreli na prezentáciu koncepcie novej stratégie Severoatlantickej aliancie, ktorá bola prezentovaná na Lisabonskom samite minulý rok v novembri, Chceli by sme viacej zdôrazniť v správe dôležitosť lepšej spolupráce medzi Európou, a Spojenými štátmi, a teda aj medzi Európskou úniou a NATO, v rámci politiky pre oblasť vesmíru s cieľom zabrániť duplicite e, pri iniciatívach v tejto oblasti. To sú naše námety s tým, že pozmeňovacie prípadné návrhy by sme teda do, doložili v angličtine do 18.1.2011. Ďakujem za pozornosť. Okay. Ďakujem. Pani Hercog. Thanks, uh, thanks, chairman. Uh, very... Ďakujem, pán predseda. Áno, budem veľmi stručná. Nuž, uh, ITRE, ak uh, chceme byť úspešní v rámci tohto stanoviska, tak sa musíme snažiť dosiahnuť čo možno najväčšiu mieru jednoty v našich radoch. E, ak budeme jednotní, tak sa nám podarí pretaviť naše priority do toho celkového dokumentu, lebo nie je to e, čisto dokument z výboru ITRE. Takže my sa snažíme pozrieť na rozpočet e, z toho hľadiska, aby eh, skratka tam boli veci, ktoré nás všetkých zjednocujú, aby to naozaj bolo eh, v tom dokumente SUR zapracované. Pán Rübich, pán Oldy, to sú všetko členovia aj rozpočtového výboru. Ja osobne kolegyňa Ajvalo a tak ďalej. Možno by bolo dobré, keby sme sa my mohli e, spojiť e, a identifikovať šance presadiť e, tie či oné pozmeňovacie návrhy. A vidíme tu tie obrovské boje, jedna kapitola, druhá kapitola. My ak chceme, aby jedna a bola tou silnejšou e, kapitolou a ak e, chceme dostať prostriedky na rámec rámcového programu 8, tak e, vlastne toto musí byť naša stratégia. Nájsť to, čo nás spája a toto všetci podporovať. Stále je tu problém s flexibilitou, takže vôbec to nie je jednoduché. Takže toto by som navrhla ja, takýto prístup. Bedanke mich für diesen Ďakujem pekne za toto upozornenie. Postup je teda jasný a prozba na politické skupiny, respektíve koordinátorov, aby ste to trošku vopred zorganizovali v rámci vašich politických skupín najmä zapojili aj kolegov, ktorí e, pracujú v oblasti rozpočtu. To by bolo dôležité, aby sme dostali od politických skupín také návrhy, e, že už nebude e, možn- potrebné veľa na tom robiť, aby sme to mohli jednoducho zosumarizovať. Dobre, takže takto budeme postupovať a vy snažíme sa to takto vyriešiť. Takže ešte raz, 18. január, 12. hodina, deadline. Nasledujúci bod sa týka analýzy možnosti prekročiť 20-percentné zníženie emisí skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka. Za týmto účelom boli vedené relatívne komplikované rozhovory, ako by sme mohli byť zapojení aj spolu s Výborom pre životné prostredie. Áno, výsledky sú a dnes začneme e, s našimi e, rokovaniami. Ko prvej dávam slovo kolegyni Cizel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Herbert. Áno, je pravdou. Ako si povedal, mali sme tam veľa procedurálnej práce, ale tu sme zvládli. A preto teda veľa času sme museli venovať e, týmto procedurálnym prácam. Rada by som ale teraz osvetlila mm, pozadie tohto dokumentu. Áno, Európska únia prijala cieľ 20-percentného e, zníženia emisí skleníkových plynov a e, prvý text bol ale taký, že sa 30 navrhovalo najmä pre rozvinuté ekonomiky Komisia pripravila dokument, základný dokument a dve prílohy, kde sú uvedené scenáre, čo by to všetko znamenalo pre Európsku úniu. V decembri e, prebehli e, rokovania v Cancúne, kde text bol trochu zmenený. E, išlo o návrh E, teda mm, prekročiť 20-percentné zníženie. Ale teda o všetkom tom, čo sa hovorilo v Cancúne, o tom budeme hovoriť na budúce, o tom teraz hovoriť mm, nechcem. Komisia teda pripravila správu, v ktorej analyzovala vlády, výhody, možnosti e, prekročiť 20-percentné zníženie. Chcem vás upozorniť na to, že sú to tri dokumenty. Prvý je veľmi obsiahly, e, v prílohe, e, teda prvý je aj taký všeobecný a v prílohe nájdete podstatne viac dôležitých informácií. Takže toľko k dokumentu a teraz k samotnému postupu. Výbor Envy je výborom, ktorý je e, zodpovedný za túto iniciatívu, za túto správu. Náš e, e, výbor, teda v ITRE sme sa zaoberali týmto výborom tiež podľa paragrafu 50 pracovného poriadku, rokovacieho poriadku, prepačte a keď máte dva výbory, e, ktoré majú rovnaké pri e, e, rovnaké kompetencie. E, potom sa musia oba tieto výbory dohodnúť na termínoch a na časovom harmonograme a e, po spoločnom dohovore potom prijímajú zmeňovacie návrhy v zodpovednosti to bude ale nášho výboru ITRE. S výborom pre životné prostredie sme veľmi dobre spolupracovali a všetko prebehlo v súlade s dohovorom predsedov oboch výborov. Takže sú tam návrhy z ENVY aj návrhy z výboru ITRE a pred eh, hlasovaním teda eh, sa samozrejme dohodneme a z tejto spolupráce sa veľmi teším. Môžem tiež konštatovať, e, že e, sú určité oblasti, e, za ktoré výlučne zodpovedá len výbor ITRE. Mm, dovolila by som si vám ich povedať, pretože je to dôležité. A možno je to najlepšie, keď ich po anglicky e, preberiem. Je to obdobie obnoviteľnej, e, oblasť obnoviteľnej e, energie, IMAS, eco-labeling, bezpečnosť energetická, energetická účinnosť budov, energy lab, energetické označovanie, Smart Grid, e, teda inteligentné e, sieť, e, inovácie, a potom ešte niekoľko všeobecných zodpovedností, spojené kompetencie, čo sa týka úniku uhlíka, e, e, preferovanie green jobov, ekodesign, pokiaľ, to ide, pokiaľ ide o aspekty, ktoré majú súvis s energetikou. To sú teda oblasti, ktorými sa budeme zaoberať v rámci tejto správy. Chcem vám ešte niekoľko slov uviezť k metodám práce, najprv k časovému harmonogramu. Dnes som predložila návrh časovému, časového harmonogramu, pretože ešte je potrebné to e, do, e, sledovať a teda dohovoriť si e, so, so spravodajcom z výboru Envy. A samozrejme sledujem pritom doterajšiu prax výboru ITRE a síce, aby sme pracovali čo možno najefektívnejšie najlepšie a čo najrýchlejšie, ako je možné. E, je to, teda predpokladám, že táto správa sa stretne s veľkým záujmom, bude predložených veľa pozmeňovacích návrhov, takže budeme potrebovať čas na hľadanie kompromisov. E, keď E, teda, čo sa týka tohto časového harmonogramu, je treba povedať, že e, e, vždy musíte mať na zreteli pri tomto časovom harmonograme, že musíme nájsť dohovor a dohodu medzi Envy a ITRE. Dnes teda prvá výmena názorov 21. 22. februára bude pripravená osnova správy 14. až 15. marca na zasadnutí ITRE sa budeme zaoberať touto správou. Dohoda, teda 24. Mm, marca je termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov. 12. 13. apríla budeme o pozmeňovacích návrhoch vo výbore diskutovať a potom budeme o správe 25. E, a 26. hlasovať v našom výbore. Toľko teda môj návrh, ten musíme ale ešte zosúľadiť s výborom pre životné prostredie zdravie. Výbor pre životné prostredie navrhuje aj vypočutia. Bola som s tým oboznámená včera, respektíve predvčerom večer. Musím povedať, že e, mám aj určité komentáre k tomuto e, vypočutiu. E, prajem si, aby to bolo spoločné vypočutie pre ITRE a Envy. E, myslím, že sa to plánuje na 28. februára toto vypočutie ak sa nám podarí dosiahnuť zhodu so spravodajcom z Envy, potom bude platiť tento časový harmonogram, ktorý som vám teraz prezentovala. Ak sa nám dohovor nepodarí e, dosiahnuť, potom navrhujem, aby si ITRE zorganizoval svoje vypočutie, pretože to je mimoriadne dôležitá správa, sú to mimoriadne dôležité rozhodnutia a potrebujeme samostatné vypočutie k tomu. A v takomto prípade by časový časový harmonogram sa presunul do druhej polovice tohto roku, roku 2011. Ešte niekoľko slov k štruktúre tejto správy. Nechcem uh, už vopred prejudikovať, na akom percente zníženia emisií skleníkových plynov sa nakoniec dohodneme. Musíme každopádne sa venovať textu z toho aspektu, či vo všeobecnosti e, chceme prekročiť alebo e, nie e, a okoľko toto zníženie emisí skleníkových plynov a za akých podmienok a čo musíme za týmto účelom všetko urobiť. Navrhujem 5 hlavných kapitol, ktoré sú previazané s tými kompetenciami, ktoré som už predstavila. Jedna kapitola bude sa týkať oblasti energetiky. Hovorili by sme o tom, aký by mohol byť príspevok tejto oblasti k zmenšeniu emisí skleníkových plynov a čo očakávame v smere e, výroby, dodávok energie, účinno, energetickej účinnosti, e, stavu e, sieti, inteligentných sieťových prepojení. Druhou kapitolou by bola kapitola priemyslu, e, príspevok príspevky priemyslu, prínosy e, priemyslu do tejto oblasti. Myslím si, že tu treba e, spomenúť, e, že energetická intenzívne druhy priemyslov, ICT a tak ďalej budú sa im venovať špeciálna mm, pozornosť Tretiou témou bude téma zachytávania CO2 a ďalej bude témou e, príspevok k dosiahnutiu tohto cieľa. Piata kapitola sa bude venovať akémusi sumarizovaniu e, všetkých predchádzajúcich kapitol a budeme e, sa v nej zaoberať externými aj internými podmienkami, ktoré sú potrebné e, zabezpečiť, aby Európska únia e, mohla dosiahnuť stanovené zníženie emisí skleníkových plynov. Čiže budeme hovoriť o iniciatívach, o zmene legislatívy. V tomto smere budeme hovoriť aj o finančných dopadoch tejto problematiky budeme musieť vytvoriť akúsi proaktívnu politiku, ktorá nám umožní dosiahnutie stanoveného cieľa a táto politika by mala zohľadňovať aj e, snahy o oživenie ekonomiky, ako aj snahy o udržanie, teda o, o trvalo udržateľný rast. Chcela by som pritom upozorniť, že často sa hovorí o tom, že čo sa týka finančnej a ekonomickej e, krízy, e, sú e, teraz náklady momentálne nižšie na dosiahnutie týchto cieľov, ale nižšie sú aj výnosy jednotlivých podnikov, nižšia je aj kupná sila obyvateľstva, nižší je aj prístup k úverom. Čiže toto všetko budeme musieť zohľadniť, keď keď budeme hovoriť o tých ambicioznejších cieľoch vo výbore ITRE. Každopádne poteším sa zo všetkých vašich pripomienok e, a rada chcem, e, teda chcela by som ešte dodať to, že e, veľmi rýchlo sa plánujem stretnúť so spravodajcami, aby sme si načetli stanoviska, ako budeme postupovať pri rokovaniach s Envy. Ďakujem veľmi pekne za toto obšírne prezentovanie postupu ďalšieho a je to veľmi dôležité, pretože to bude veľmi, veľmi komplikované, takže musíme tento postup si e, prekonzultovať. E, je tu teraz trochu problém, lebo sa deviati kolegovia hlásia o slovo a my už nemáme ani 10 minút do nasledujúceho bodu. A teraz by som e, sa vás rád opýtal, či sa môžete koncentra sústrediť a byť maximálne stručný, vyjadriť sa do jednej minúty maximálne, aby naozaj každý mal šancu a aby e, sa nestalo to, čo predtým, že e, budeme musieť niektorých presunúť na nasledujúcu schôdzu. Je to vlastne začiatočná rozpráva, musíme si tie jednotlivé postupy vyjasniť. Lina Ek? Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani spravodajkyňa za veľmi dobrú prácu. Skutočne sa teším na celú túto problematiku. Je zaujímavé, ak si uvedomíme, aké tu máme nástroje k dispozícii, ako sa dostať k finančným prostriedkom. Môžeme hovoriť o legislatíve, môžeme stanoviť štandardy, tak ako to bolo aj v autopriemysle, alebo sú tu ešte aj finančné Eh, elementy, ktoré musíme v tejto oblasti zohľadniť. Čiže možno bude pravdepodobne zaujímavé, aby sme sa eh, porozprávali aj o metodách, ktoré môže legislatíva v tejto oblasti využívať. Takisto by sme mohli hovoriť o rozdieloch medzi tými členskými štátmi. Každý členský štát sa zdá, že má určité, eh, určité priority, predovšetkým pokiaľ ide o energetiku, či už teda ide o solárnu energiu alebo iný druh energie. Málo kedy máme nejaký región alebo oblasť, kde by mali všetky tieto technológie zastúpené na rovnakej úrovni. A pokiaľ ide o, hospod- pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, myslím si, že si predstavíme Európu ako e, Európu, ktorá je v všetkých oblastiach e, eh, vedúcov. A to vôbec nie je pravda, pretože Čína za posledných 10 rokov vyšla z nuly Eh, až na 50 globálneho trhu, pokiaľ ide o napríklad veternú energiu. A toto je technológia, kde my sme pred desiatimi rokmi ešte zohrávali tú vedúcu úlohu. Čiže skutočne tento príklad je dôležitý na to, aby sme si uvedomili, čo vlastne nové technológie a inovácia v tejto oblasti môže vo forme konkurencieschopnosti priniesť a čo to prinesie pre hospodársky rast. A ešte by som chcela povedať aj niečo k úniku uhlíka. Ja som sa pred týmto výborom rozprávala e, ohľadne e, smernice REACH e, o chemických látkach, kde sme takisto hovorili o podobných otázkach. A Jednoducho táto otázka pre úniku uhlíka sa tam vôbec neobjavila. Myslím si, že je to niečo podobné ako téma úniku uhlíku v kontexte klimatických zmien, čiže uh, mohli by sme už konečne urobiť niečo a pozrieť sa na realitu, ako vyzerá, pretože tá skutočne nie je až taká zlá, ako to bolo predpovedané zo strany niektorých zúčastnených strán v minulosti. Myslím si, že pracovná metóda, tak ako ju načrtol pán spravodajca, je veľmi dobrá a myslím si, že to poslúži uh, alebo by si to zaslúžilo určitý seminár alebo stretnutie na úrovni nášho výboru na to, aby členovia poslanci mali určité informácie o tejto platforme, pretože to je veľmi dôležitá téma a to by mohlo byť e, skombinované aj e, záverov toho, čo sa vlastne udialo v Kankone a na to, ako sa pre, pripravujeme na ďalšie stretnutie v Južnej Afrike. Ďakujem. Pán Castillo? Pani Castillo, pardon. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa takisto budem snažiť byť stručná a dostať tomu limitu jednej minúty, čiže skutočne gratulujem pani spravodajkyni. E, rozpracovala tú veľmi zaujímavú víziu na to, ako by tento e, tak ako to vlastne vidíme v tom texte, čiže skutočne gratulujem. A podľa mňa by bolo možno zaujímavé, ak by sme ešte pred takouto mali možnosť mať nejakú diskusiu pre aj v kontexte toho, čo sa udialo v Kankúne. E, táto správa v tomto kontexte, ak teda zohľadníme výsledky zo stretnutia v Kankúne, tak to pravdepodobne význie nejakom inom duchu, ako keď si to pozrieme o sve. Ale sú tu dve otázky, ktoré sa týkajú tejto správy. Ako vlastne budeme postupovať ohľadne tých 20%? A druhá otázka, tá zase súvisí s tým, rizikom e, skladovania CO2 uhlíku. Pardon, úniku CO2. Čiže nie je to celé iba tak, ako to predstavila pani spravodajkyňa. Áno, sú tu síce určité podniky, ktoré sú dotknuté takouto redukciou nákladov, ale ak sa zredukujú náklady ako také, tak to bude celé v prospech e, aj podnikov, ktoré budú môcť pracovať viac schopne A potom skutočne môžu sa venovať viac problematike úniku CO2 emisí a môžu urobiť konkrétnejšie kroky. Čiže pravdepodobne by sme mali urobiť určité záväzky alebo opatrne na to, aby sa zredukovali tieto náklady. Čiže musíme jasne pomenovať výhody a nemali by sme sa venovať iba negatívnym vplyvom. Čiže je tu viacero elementov, aj časový posun, to som už spomenula v kontexte Cancúnu, potom únik emisí CO2, sú tu zaujímavé návrhy aj zo strany komisie, ako som už povedala, napríklad práva na emisie zadarmo vo viacerých energetických oblastiach. Čiže to je podľa mňa skutočne zaujímavé, tak ako to je predstavené v tom texte zo strany komisie. A záverom by som povedala iba toľko, že skutočne máme pred sebou dokument, ktorý jasne Eh, eh, hovorí o časovom kontexte a už nehovorí v takom zmysle, že to stojí, čo to stojí, len aby sme dosiahli tých 30%. Myslím si, že musíme sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu. Pán Žado? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pani spravodajkyni skutočne e, všetky body e, jasne objasnila. E, cieľom spravodajkyne je to, aby sme dosiahli zhodu v pléne predtým, než sa rozhodne rada a to by te potenciálne mohlo sa o tom rokovať na rade v júli. Neviem, či to je pre ňu tak dôležité z tohto časového hľadiska, ale predsa len by som sa ešte chcel niektorým bodom venovať. Je veľmi dôležité, tak to povedala aj pani spravodajkynia, že by sme mali mať ambiciózny cieľ, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám a nemali by sme to vnímať ako určitý protipol konkurencieschopnosti, ale práve ako doplnenie konkurencieschopnosti. A počuli sme, že Čína zarába zhruba 200 miliónov dolárov a Spojené štáty americké sa takisto e, mobilizujú, aj Korea. Avšak zdá sa, ako keby Európa trochu zaspala. Čína a e, USA sú najatraktívnejšími krajinami, pokiaľ ide o rozvoj e, obnoviteľných energií. A to sú výsledky z najnovších štúdií. Čiže keď to porovnáme, aké sú tu výsledky v USA a v Európe, tak jednoducho zaostávame. A to sú skutočne negatívne fakty pre nás, čiže e, mali by sme sa do budúcnosti pozrieť na to, aby sme investovali do týchto zelených technológií a to súvisí aj s, s energiou, ale aj s uhlím, ako, pardon, ale takisto to súvisí aj s únikom uhlíka. A týmto sa už dostávam k záveru. Máme viacero dokumentov, ktoré k tejto téme máme k dispozícii a vieme, že táto, tento finančný potenciál tu máme aj v kontexte budúcich zelených technológií, ale zdá sa, ako keby sa to celé mohlo ohroziť a štúdie to jasne ukazujú, komisia to jasne takisto hovorí, Musíme tieto sektory jasne identifikovať a musíme e, sa snažiť, aby aj komisia skutočne pracovala na tom, aby pravdepodobne upravila trochu kritéria, aby tieto rizikové sektory jasne definovala a myslím si, že by sme mali tieto sektory chrániť, ak to je teda potrebné. A potom ešte posledný bod, týchto 30%, ktoré tu boli spomenuté, ako sa dostaneme k týmto 30%, aké tu máme podmienky. Už sme mali nejaké vypočutia v tomto ohľade. Mali sme eh, aj vypočutie o tých kreditoch. Myslím, že spravodajkynia o tom počula. Čiže mali by sme aj naďalej hľadať určitý nástroj, ktorý by nebol taký flexibilný a voľný, aby sme skutočne dosiahli určitý prechod tým 30%, aby to nebolo iba predstierané. Pani Korola? Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať kolegyne Sisily za tento vyvážený prístup. A myslím si, že by bolo dobre, keby sme ešte dnes mohli eh, hovoriť o výsledkoch z Cancúnu. Ak sa nám to nepodarí, tak by som povedala iba následovne. V Cancúne sa nedosiahlo nič také, čo by sme mohli eh, charakterizovať ako záväzok redukcie emisí. Čiže nie je to nič také, čo by zavezovalo alebo bolo záväzné redukovať e, emisie z 20 na 30 Ale som skutočne prekvapená, že ak si, ako teraz počúvam túto diskusiu, či teda 20 alebo 30 nič sme nepovedali o tom, či naša klimatická politika skutočne je dôsledná a efektívna. Nie sú tu žiadne náznaky ktoré by hovorili o tom, že tieto, dos, tieto stanovené ciele jednoducho dosiahneme. Máme tu určitý, určité snahy, ktoré mm, hovoria o zneužívaní, ktoré im tu došlo v minulosti. A aj výrobný priemysel ako taký musí ešte v tejto oblasti veľa urobiť. A mm, vieme, že tí, ktorí e, produkujú veľa emisí, tak tí jednoducho nechcú obmedzovať svoje opatrenia a svoje aktivity v tejto oblasti. Chcú investovať do technológie a to v budúcnosti pravdepodobne už nebude také jednoduché, ak si zoberieme do úvahy opatrenia, ktoré sme tu mali. Čiže pravdepodobne ešte predčasné, aby sme hovorili o tých 30%. Myslím si, že to vôbec nie je v zmysle ani v duchu vlastného e, postupu, ktorý sme tu definovali. Pravdepodobne to ešte bude dosť komplikované. Kolegyňa Krostetová. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto sa pokúsim byť veľmi stručná. E, e, vítam e, to, že sme, máme takého iniciatívneho správdajcu v tejto oblasti. Pravdepodobne to bude celé komplikovaná záležitosť. Niektorí sa tešia z toho, čo bolo dosiahnuté na úrovni konferencie v Cancúne, iní to zase vnímajú úplne opačne. Myslím si, že treba povedať, že Európa je optimistická v tejto oblasti, ale pravdepodobne ešte stále nemáme kompromis. Myslím si, že ten prechod od 20 na 35, o no tom už hovoríme celé roky, ale ja by som si teraz žila, aby sme jednoducho vyhodnotili to, čo sme urobili, tie opatrenia, ktoré boli prijaté, aké to má dopady vo vzťahu na hospodárstvo, ktoré by malo menej CO2, pretože Zdá sa, že stále sa vznášame iba v určitého, určitom duchu nástrojov, ktoré používame a nevieme presne povedať, že čo tieto nástroje priniesli. Čiže ja by som skutočne chcela, aby sme mali takéto vyhodnotenie, čo tie nástroje priniesli, aby sme mohli vedieť, či sa dá k tým 30% prejsť. A ja sa preto pýtam, že uh, prečo nechcú akceptovať ostatní to, čo chceme e, akceptovať my. Pretože ak sa nám to nepodarí dosiahnuť jednotne, tak pravdepodobne nedosiahneme redukciu tých emisí o 30 Takže ja by som povedala, že musíme byť obozretní a opatrení. Ak by to bolo potrebné na to, aby sme zredukovali o 30 emisie, tak si myslím, že pravdepodobne budeme musieť prinútiť aj ostatných, aby takéto riešenie akceptovali a niečo v tom duchu spravili. To znamená exportérov, aby jednoducho zobrali, prebrali na seba tie isté záväzky, ktoré e, sme akceptovali my. Pretože ak to neurobíme spoločne, tak neurobíme vlastne nič. Ja by som sa chcela poďakovať Jordanovi za mm, správu, ktorú nám prezentovala a chcela by som zdôrazniť jeden bod, nakoľko mám k dispozícii iba jednu minútu. Je skutočne dôležité, aby sme analyzovali riešenia e, v, pre tie sektory, kde je skutočne riziko úniku uhlíka. Je veľmi dôležité, aby sme e, znížili emisie na 30 a to takisto je, e, súvisí s tými riešeniami, ktoré by sme v kontexte týchto sektorov mohli priniesť. E, sú tu riešenia na úrovni holistického prístupu, napríklad v kiotskom protokole v oblasti letectva alebo v oblasti lesníctva, lesohospodárstva sú určité rôzne postupy, nie na úrovni celonárodných redukcií a zníženia, ale e, pristupuje sa tam e, určitým holistickým, horizontálnym spôsobom k týmto riešeniam. Čiže mali by sme sa pozrieť aj na tieto možnosti, ako by sme ich pravdepodobne mohli využiť v tých e, odvetviach priemyslu, kde je riziko úniku uhlíka. Sú tu už určité dohody na úrovni dobrovoľnej bázy. E, naša politická skupina v tomto výbore preštudovala túto tému a myslím si, že bude veľmi dôležité, aby sme venovali viac času na to, aby sme sa pozreli na tie riešenia, ktoré tieto odvetvia priemyslu budú potrebovať, aby sme analyzovali aj odlišné možnosti, pretože to je skutočne veľmi dôležité tak pre diskusiu ako takú, ale aj pre diskusiu v kontexte postkiotského obdobia. Kolega Lange? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som pravdepodobne ešte dodatočne pani uh, spravodajkyni uh, pripomenul aj časový harmonogram. Ak sa to na to realisticky pozrieme, nachádzame sa v roku 2011 a čím skôr tieto opatrenia budú zapracované, uh, pravdepodobne to ešte bude tak či tak trvať minimálne 2 roky, čiže ak si uvedomíme, aký vlastne máme k dispozícii časový priestor, tak ho máme relatívne málo. A myslím si, že tento časový priestor až do, alebo horizont do roku 2050 by sme mali skutočne s ním počítať, aby sme mohli robiť nejaké dlhodobejšie riešenia. E, momentálne veľa odvetví priemyslu ani v podstate nevie, ako bude môcť využívať tie práva eh, ohľadne emisí, pretože neboli odsúhlasené hraničné hodnoty, benchmarky. A pokým nebudeme mať takúto situáciu vyriešenú, tak pravdepodobne eh, budeme musieť o 3-4 roky ešte raz prísť, eh, zmeniť situáciu, ktorú tu máme. Pravdepodobne budeme musieť predlžiť to obdobie, ktoré súvisí s tými cieľmi a to by e, prinieslo ako také aj nejaký iný rámec, ktorý, ktorý by sme sa museli držať. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia sa vždy snažila iniciovať e, v boji e, proti klimatickým zmenám. Myslím si, že spoločné záväzky by nám mohli pomôcť e, k tomu, aby sme skutočne prešli z tých 20% na 30% ale mám pocit, že sa situácia zmenila, je tu ekonomická kríza, ktorá ovplyvnila podniky a aj domácnosti a Európska únia ako taká ešte stále chce bojovať proti klimatickým zmenám a preto by sme mali preskúmať, a aké vlastne máme e, ciele v kontexte perspektíve 2020 a máme tu, tam máme tých 20% a ak by sme mohli, tak by sme potom mohli prejsť na tých 30%. Čiže mali by sme sa pozrieť aj na možnosti, ktoré by to možno prinieslo v oblasti prinášania nových e, pracovných príležitostí. Vieme, že náklady na stratégiu 20% sa znížili ale nehovorili sme ešte o dopadoch, aké to bude mať v prípade zmeny na 30%. Myslím si, že podmienky ako také na tento prechod ešte stále neexistujú, ale musíme hovoriť o možnostiach, ktoré by to potom prinieslo. Musíme na to vytvoriť podmienky. Musíme zlepšiť spoluprácu s medzinárodnými partnermi, Musíme sa spolu s nimi usilovať o to, aby sme našli podporu pre spoločné úsilie. Každá krajina, každý jednotlivý členský štát sa musí z tejto oblasti snažiť aj sám. A preto je dôležitá táto medzinárodná spolupráca medzi štátmi. panie przewodniczący ja myślę i bardzo. pan predseda ja podporujem to, čo povedala pani Jordan. Predovšetkým, a pokiaľ ide o to, že na vypočutí by sme mali mať k dispozícii expertov, ktorí poznajú, e, ako, situá- ako vyzerá situácia v jednotlivých regiónoch. Pretože sa snažíme nájsť určité riešenie, ktoré by vyhovovalo e, viacerým, ktoré by vyhovovalo viacerým štátom. A vieme, že dopad, na, dopad zmien takýchto limitov, aj keď by to bolo o pár percent, tak by to pravdepodobne malo e, rôzne výsledky v rôznych krajinách. Bolo by to rôzne e, v krajinách, ktoré sú, ktoré majú založený priemysel na využívanie uhľa. Pravdepodobne by tieto výsledky boli odlišné, čiže musíme, musí nás zaujímať, aké by tu boli výsledky alebo aké by tu boli e, náklady na zmenu z tých 20 na 30 v krajinách, kde sa využíva predovšetkým uhlie. Boli tu e, určité signály z Polska, kde hovoria, že kvôli výške týchto nákladov prejdú podniky na Ukrajinu, pretože nebudú môcť znášať takéto vysoké náklady. Argumentácia je však následovná. Ak na, argumentujú týmto spôsobom, ak sa vytvorí alebo založí podnik na Ukrajine, tak ich to vôbec nestojí tak veľa, nie je to pre nich také drahé. Čiže ak zoberieme do úvahy všetky tieto údaje, tak musíme zobrať do úvahy aj to, akým spôsobom by sme mohli e, spolupracovať cezhraničným spôsobom. Čiže aké sú tu krajiny v rámci Európskej únie, ktoré by mohli cezhraničným vplyvom ovplyvniť situáciu a vývoj v iných krajinách. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. E, poprosím v stručnosti. Veľmi stručne. Áno, mohla by som samozrejme e, komentovať a rada by som to urobila e, pre všetkých. E, áno, samozrejme musíme sa dohodnúť, ako sa realizuje terajšia legislatíva, čo chceme navrhnúť, aké zmeny. A súhlasím s tým, že oveľa viac sa musíme zamerať do budúcnosti a musíme mať pred očami rok 2015 50. Všetky návrhy, ktoré tu boli predložené, ukazujú, e, že chceme viac informácií, že nevyhnutne potrebujeme informácie, potrebujeme z tohto aspektu teda vypočutie buď spoločné s výborom Envy alebo e, osobitné len u nás v ITRE a tam môžeme sa pozrieť aj na ten vplyv e, na jednotlivé regióny. Komisia vo svojom dokumente explicitne uviedla, že vidí viac možností možnosti na dosiahnutie ambicioznejších cieľov v chudobnejších krajinách. A čo to znamená pre nás? Čiže o tom všetko môžeme diskutovať. E, ďakujem vám všetkým za komentáre, aj čo sa týka časového harmonogramu, čo sa týka ďalšieho plánu. Je to teda vec dohovoru medzi spravodajcom v Envy a medzi mnou. Asi bude ťažko hlasovať na júnovom e, zasadnutí rada, ale už bude v máji e, rozhodnúť rozhodovať, avšak una, pre nás je absolútne nemožné rozhodnúť o tejto otázke už na majovej plenárke, žiaľ. Ďakujem, mám jednu prozbu, relatívne rýchlo by sme mali si ujasniť, či bude spoločné vypočutie alebo nie. Ak teda nie, potom by sme e, sa rýchlo mali postarať e, o takúto možnosť v našom výbore. Takže tým pádom sme si prešli tento bod dnešného programu. E, desiatý bod e, vás poprosím presunieme. E, je tu totiž už náš host. Máme teraz dve možnosti. Buď budeme Buď teraz teda dáme slovo nášmu hostovi, pánovi Adamovičovi a potom sa budeme zaoberať správou o Cancúne, alebo Cancún presunieme na nasledujúcu schôdzu. Obe veci sú možné, takže sa musíme rozhodnúť, že čo chceme. Som teda v tomto smere otvorený. Presunieme teda na budúce, áno? Lena, na budúce presunieme. Dobre. Takže všetci sú za, aby sme to presunuli na budúcu chôdzu a budeme mať teraz e, dosť času na nadchádzajúcu tému. To je, myslím, dobré. Poprosím, aby ste mm, prepáčili, e, že sme ešte po dovolenke boli nejako nedisciplinovaní a hovorili sme dlhšie, ako sme mali. Vítam teda páno, pána Adamoviča koordinátora pre pripojenie na veterné zdroje na otvorenom mori v Severnej Európe. Pán Adamovič nám prezentuje svoju správu a potom sa samozrejme budeme mať možnosť ho e, pýtať. Ďakujem, že ste medzi nás prišli. E, želám vám príjemný, šťastlivý teda nový e, rok a nech sa páči, máte slovo. Poprosím tiež, aby ste boli e, struční, jasní, ako to dobre viete a potom využijeme ešte príležitosť na diskusiu. Pán predseda, dámy a páni, ďakujem za príležitosť referovať o mojej práci ako koordinátor pre pripojenie na veterné zdroje na otvorenom mori v Severnej Európe. Um, máte k dispozícii eh, folie, moju prednášku teda eh, na fóliach, takže nebudem zachádzať do detailov. V Európe 27 s takmer 450 miliónmi obyvateľov sa kladie otázka, eh, či ehm, vôbec môžem dosiahnuť niečo ako taký ojedinelý aktér v tejto oblasti, ale Funguje to dobre, mám e, veľkú podporu zo strany komisie, riaditeľstvo pre energetiku. Mám, je tam k dispozícii jedného spolupracovníka, čiže veľa sa nám už e, nám dvom podarilo pohnúť dopredu. Aj o financiách sa tu hovorilo, EU koordinátor nedisponuje finančnými prostriedkami, čo stiažuje prácu. Ak chcete mať odbornú expertízu, na druhej strane, ak nemáte teda verejný rozpočet, tak e, máte, e, ste slobodnejší, pretože nemusíte sa zamýšľať nad tým, ako treba e, zaobchádzať s týmito verejnými prostriedkami. Takže moja, moja európska odmena mesačná je trochu nízka na to, čo všetko sa odo mňa očakáva v tomto smere, e, čiže často e, očakáva sa veľká kvalita za malé peniaze. Dobre, e, takže čo robí koordinátor? Eh, bola zriadená. Zriadil som teda pracovnú skupinu, ktorá sa medzičasom etablovala v oblasti eh, severských a pobaltských eh, európskych krajín. Táto pracovná skupina je veľmi neformálna, je tam zastúpenie politiky, mimovládnych organizácií, ten dialog s nimi je veľmi dôležitý k rôznym bodom tým pádom máme mať možnosť vypočuť si rôzny obraz, rôzne názory. Táto pracovná skupina sa stretáva minimálne 4 krát ročne v Bruseli alebo inde a vlastne táto pracovná skupina je základom mojej práce. Okrem toho mám kontakt a udržiavam kontakty s, vlád, s vládami a s občanskými organizáciami. Každoročne predkladám komisii parlamentu správu. Tretia správa je k dispozícii od konca roka a rád by som tie dôležité body prezentoval. Poprvé, vo všeobecnosti ten, kto diskutuje o obnoviteľných energiách v Európe, dospeje k poznatku, že bez e, primeraného rozšírenia, a modifikácie existujúcej sieťovej štruktúry to nepôjde. Angažovaný európsky cieľ v oblasti obnoviteľnej energetickej politiky sa bude dať realizovať až vtedy, keď budeme pripravení postarať sa primerane o e, energetickú infraštruktúru v Európe. V tejto súvislosti som si všimol diskusiu v jednotlivých krajinách, ktorá sa vedie na úrovniach e, celej spoločnosti Eh, čo sa týka kompetencií v Európe o rozširovaní, budovaní ďalších eh, sietí. Eh, tam sme zatiaľ veľmi skromní, keď odkazujete na 194. článok Lisabonskej zmluvy, kde sú zakotvené kompetencie v rámci Európy. Ak teda tento článok spomeniete a zohľadníte, tak budete sa čudovať, ale nikto ho v rámci diskusí nepozná. A téma prenosových sústav sa stala stále aktuálnejšou témou v Európe. Musíme oveľa angažovanejšie zaobchádzať s európskymi kompetenciami, pretože len na základe nich sa dá e, pracovať na ďalšom budovaní nových energetických sietí v Európe, tak na pevnenia, ako aj na mori. Ďalej, čo sa týka témy európskych cieľov, klimatickej politiky, keď si pozriete 20-percentný cieľ, znamená v roku 2020 z obnoviteľných 20%, to by bolo 35% elektriky a keď teraz sa diskutuje, 30% považujem za úplne v poriadku, ale ak má byť tento 30-percentný cieľ zohľadnený a 50% obnoviteľných, To by neznamenalo nič iné než priemyselnú revolúciu a nevyhnutnosť e, dostať tento produkt ku klientovi e, by e, znamenala vybudovanie množstva ďalších nových sietí. Keď hovoríme o Baltickom mori, hovoríme o tom, že by sa 40 gigabatov malo vyčerpať a 150 v roku 2030 to sú veľké dimenzie, znamenajú veľké šance, ale úspešné môžu byť len vtedy, keď nielen budem stavať veterné elektrárne, ale keď môžem elektrinu z nich dodávať 24 hodín denne klientovi. Konkrétne body z mojej správy. Áno, je mi potešením hovoriť o úspechoch, ale začnem bodom, ktorý je európskym neúspechom. Ide o projekt Kriegers Flag, tri krajiny, Nemecko, Švedsko a Dansko sa na tom podielali. Ide o určitú časť Severného mora ale počas švedského predsedníctva žiaľ Švedi sa stiahli z tohto programu takže už na tom nespolupracujú Švedi na Kriegers Flag. Takže eh, pokiaľ ide o eh, veterné zdroje na otvorenom mori, tak eh, je to veľká strata, pretože keby sa na tom podielali tri krajiny, tak by sme boli, mohli dať odpovede na rôzne otázky e, z technickej oblasti, e, z trhovej oblasti, ale bohužiaľ jedna z krajín ešte vo fáze projektu e, odstúpila. Je to škoda, je to zkrátka dôležitý projekt na Severnom mori, pri Severnom mori Musíme sa zamýšľať nad e, spoločným trhom s elektrickou energiou. Na to sú potrebné interkonektory a chyba nám teraz interkonektor v oblasti Severného mora. To by bolo veľmi dôležité. Nielen kvôli Norsku, ale aj kvôli Švedsku a ich prepojeniu s potenciálom na opačnej strane Európy, na juhu Európy. Je škoda, že takéto problémy málo rezonujú mm, v diskusii na verejnosti aj v politickej diskusii, pretože naozaj si musíme uvedomiť, eh, kde sa pohybujeme v Európe. Je veľmi ľahké stanoviť si cieľe, ale keď potom príde takýto krok ako Kriegers Lack a dojde k takémuto dezastoru, nie je to dobrá vizitka pre Európu. Pán predseda, vy ste chceli, aby som hovoril úplne jasne. Čo je úspešné, vážené dámy a páni, e, v rámci našej diskusie 7. december minulého roku, pretože 7. decembra 10 e, e, severských štátov vrátane Norska podpísali Memorandum of Understanding, kde definovali ktorý iniciatívy a síce Eh, výklad technických otázok eh, Severného eh, mora. Druhá otázka trhové úvahy, ako teda má vyzerať trh v budúcnosti či sa obnoviteľné zdroje energie dajú lepšie etablovať. A, a po tretie otázky plánovania a povoľovania. Čiže bolo, bol dohodnutý dvojročný pracovný program a v roku 2012 tieto cieľové krajiny by mali dospieť k výsledku. Aké predpoklady musia byť vytvorené na politickej, ekonomickej úrovni, aby e, sa tieto angažované politicko-klimatické ciele dali dosiahnuť? Tento projekt mám teda um, e, zasluhu na tom, že sa začal aj je veľký úspech, že týchto 10 krajín sa e, na ňom dokázalo dohodnúť. Je to veľký úspech e, aj preto, že sa na procese zúčastňujú prevádzkovateľia prenosových sústav a národní regulátori tiež. regulátori, to je európsky výmysel, ale je to úplne v poriadku a v otázke e, rozvoja sieti zohrávajú dominantnú úlohu. Preto pri všetkých e, politicky e, motivovaných procesoch musia byť regulátori intenzívne zapojení. V oblasti budovania ďalších sietí pri Severnom mori je <clears throat> toto jeden z najdôležitejších výsledkov, ktorý sa podaril dosiahnuť v ostatných rokoch. Ďalšia dôležitá téma, keď som už spomínal regulátorov. Myslím, že v Európe potrebujeme viesť oveľa intenzívnejšiu diskusiu s regulátormi. Sú veľmi úzko viazaní národnými predpismi a to môže byť problémom pri rozhodovaní eh, regulátorov eh, pri schvaľovaní nových sietí, respektíve budovaní nových eh, sietí a podmienky, kapitálového trhu sa príliš málo zohľadňujú na celoeurópskej úrovni pretože je nadefinovaná kapitálová sila investičného eh, projektu. Prevádzkovateľia musia zohnať investícia, regulátor im predpisuje, čo vôbec môžu zarobiť so svojím projektom. A preto je toto téma, ktorou sa politika musí oveľa intenzívnejšie zaoberať. To sa týka e, verejných podnikov, tak e, ako aj e, štátnych súkromných podnikov Peniaze predsa musia prísť z kapitálového trhu a keď e, e, máte projekt e, Severné more, štyri krajiny a potom máte tam troch, štyroch regulátorov, ktorí rozhodujú tak to má dosť negatívne rozhodnutie na kapitálový trh, za akých úrokových sadzieb tento projekt budú financovať. Čiže toto je veľmi veľká ekonomická výzva, ako budeme s touto problematikou zaobchádzať, ako budeme zaobchádzať s rámcovými podmienkami kapitálového trhu a ako sa nám podarí európskych regulátorov príjmeť k európskejšiemu mm, zmyšľaniu. Viem si predstaviť a spomínam to aj v správe, že eh, by sme v tejto oblasti, aby sme dostali také európskejšie riešenie, zaviedli niečo ako poradné grémium, 4-5 ľudí pri ECB, ktorí by raz za rok vypracovali správu o vývoji kapitálových trhov, o eh, úrokových sadzbách, o investíciách. A regulátori by síce neboli viazaní touto správou, ale mali by sa vyjadriť k tomu, prečo eh, a prečo dali svoje áno rozhodnutiu, e, teda tejto správe ECB, respektíve prečo ju zamietli. Možno by to bolo nejaké rozhodnutie v rámci e, druhého balíčka o vnútornom trhu, kde sú teda definovaní aj regulátory. Mali by sme tým pádom e, taký lepší proces bez toho, že by sme vnášali do celého procesu viac byrokracie. Čiže v tomto smere treba toho ešte urobiť podstatne viac regulačné rozhodnutia národných regulačných úradov musia byť transparentnejšie voči politike, voči verejnosti. Niekedy sú to fakt veľmi, veľmi komplikované ekonomické veci. Ďalší bod, na ktorý by som chcel upozorniť, eh, keď sa hovorí so zúčastnenými aktérmi, eh, mm, eh, výroba energie na mori nedáva zmysel, keď to nie je prepojené s pevninou Čiže aj tu treba ešte veľa urobiť. Európsky konflikt musíme hm, dostať a zjednotiť na spoločného menovateľa. Máme veľmi angažovanú energetickú politiku zameranú na obnoviteľné zdroje, trvalo udržateľné zdroje. Áno, bez, bez akékoľvek debaty to je správne a dobré, ale máme veľké problémy so schvaľovaním vtedy, keď potrebujeme novú infraštruktúru. Na jednej strane máme v Európe politiku udržania prírodného, prírodzeného priestoru, flora a habitat. A tu jednoducho bojujú tieto dve e, stratégie Obnoviteľné stratégie budú mať e, úspech len vtedy, ak bude možné vybudovať a dobudovať príslušnú infraštruktúru. Vince pri 20-percentnom e, cieli hovorí o e, nevyhnutnosti vybudovať, dobudovať 42 tisíc vysokonapäťových vedení len v Severnej Európe neviem to posúdiť, ale ak aj by to bolo o 30 viac, ich 42 tisíc kilometrov v Severnej Európe znamená mimoriadne angažovaný projekt. Takže ako sa s týmto konfliktom zaobchádza? Nechal som si za týmto účelom vypracovať e, správu, ktorá podľa mojich poznatkov je vám k dispozícii Správa e, sa dopracovala k záveru, že nemá zmysel v Európe diskutovať o tom, že by sme upustili od požiadaviek, e, ktoré máme na zachovanie flóry, e, fauny, habitat, ale že je treba zamýšľať sa nad inými prioritami. A to riešenie, ktoré som navrhol, vyzerá nasledovne. Smernica o flóre, faune a ochrane vtáctva by mala byť doplnená v tom zmysle, že ak projekt budovania vysokonapäťového vedenia je, e, e, teda existuje a je, súvisí s dodržaním e, cieľov energetickej účinnosti, potom by tento potom by toto elektrické vedenie malo mať prednosť pred požiadavkami na ochranu flóry a živočišnej ríše. Čiže musíme byť aj pripravení intenzívne diskutovať. Predložil som príslušné stanovisko. Mm, vzhľadom na moje profesné skúsenosti nedáva zmysel vždy e, produkovať myšlienky, čo treba všetko zmeniť. Je lepšie predložiť konkrétny návrh, e, preto som sformuloval konkrétny návrh, odôvodnil som ho a teraz by som si želala, aby sa o ňom pri diskutovalo. <clears throat> Nemá zmysel skrývať sa neustále e, pred riešením tohto problému. Keď si pozriete Nemecko-Belgickú hraničnú situáciu, čo sa stalo, potrebujeme prepojenie medzi Nemecko Nemeckom a Belgickom. A keď si pozriete e, túto oblasť, je na 100% chránená smernica o flóre, faune a habitat. Nepovažujem to za zle. Je to dobré tak na belgickej ako aj nemeckej strane mm, ale na základe dnešnej legislatívy sa tam nedá postaviť žiadne vysokonapäťové vedenie dnes. Napríklad, e, keď e, sa zamýšľame nad projektom Tezatech, tam cieľ 20%, možno v roku 2015 50 e, dosiahneme, ale či to dosiahneme, neviem. Alebo si zoberme e, Je, Dnes e, je veľmi komplikované tam postaviť nejaké napäťové vedenie. Čiže tu tieto konflikty musíme oveľa intenzívnejšie diskutovať. Nesmieme sa im vyhýbať v politickej diskusii, ale v Európe skutočne musíme byť pripravení oveľa ofenzívnejšie zaobchádzať s našimi e, e, konfliktami v súvislosti s našimi cieľmi. E, môj odborník veľmi dobrú vetu naformulovala síce Európa nemôže nechať krajiny v tejto otázke osamotené a túto vetu považujem za vynikajúcu. Aby som teda tu nediskutoval len na teoretickej úrovni, Sedem projektov som vám uviedol na e, e, svojich e, fóliách. Sedem projektov, ktoré sa nepodarilo zrealizovať vzhľadom na legislatívu v oblasti životného, ochrany životného prostredia. Dnes od naplánovania až po postavenie Mm, vysokonapäťového vedenia potrebujeme 10 až 15 rokov, ale máme e, cieľ e, do, do roku 30-35 e, elektriny, teda mať 35 energie na základe teda z elektrických vedení a za týmto účelom je treba postaviť vedenia, takže je otázka, ako budeme s týmto zaobchádzať. Veľa viac sa musíme zaoberať aj technickými otázkami, rovnosmerný prúd, striedavý prúd, komplikovaná téma v vede s podnikmi na túto tému veľmi intenzívne diskutujeme a môžem vám len poradiť, aby ste sa zamysleli pri tejto otázke, pán predseda, či zo strany Európskeho parlamentu by sme E, sa nesnažili o nejaké pilotné projekty. Nechcem teraz o detailoch technických hovoriť, to by šlo nad rámec času, ktorý máme k dispozícii, ale keď už hovoríme o nevyhnutnosti európskych vedení, potom e, je to aj nevyhnutnosť európskych pilotných projektov. Technologické otázky napríklad by sme si mohli dať na stôl a snažiť sa získať e, odpovede, ktoré sú potrebné pre rozhodnutia regulátorov v otázku otázkach, <clears throat> v otázkach prenosovej sústavy. Takže celý rad námetov, impulzov som e, vo svojej správe uviedol. Ďalší bod, ktorý má dočinenia s plánovaním a so schvaľovaním, to sú moje skúsenosti, ktoré som mal s tzv. Salzburským projektom Komisia a parlament ma menovali za európskeho koordinátora. Pred rokom a pol som pol roka bol v Rakúsku a skutočne sa mi tam podarilo projekt, ktorý 10 rokov sa nachádzal v slepej uličke, e, urýchliť, respektíve začať vôbec. <clears throat> Problém, ktorý tam bol, bola otázka, či to bude cez kábel alebo voľné vysiace vedenie technické záležitosti, technické aspekty treba veľmi do detajlov diskutovať. Voľné vedenie nie je to isté ako podzemné káble. Mm, ale samozrejme nedáva zmysel e, to jedno chváliť a to druhé zatracovať. Treba určite viesť aj diskusiu o nákladoch a treba si pozrieť aj regulačné otázky, ak časť bude v podzemných kábloch a časť nie ako to bude vyzerať e, s nákladmi. Čiže to sú všetko otázky, ktorými treba sa zaoberať. Takže som inicioval e, túto tematiku a viedlo to ku kontroverznej diskusii. Komisia sa z, spojila s európskymi výrobcami káblov a bol to super proces a ja práve vypracovávam mm, dokument o tejto konsenzuálnej diskusii medzi Európskou komisiou a medzi Európskym eh, priemyslom vyrábajúcim káble. Čiže eh, treba naozaj sa dostať do eh, hodnotiacej diskusie a netreba sa obmedziť len na zatracujúce argumenty v neprospech jedného riešenia. Posledná pripomienka, keď diskutujeme o obnoviteľných zdrojoch energie, e, Pobalské e, more, Severné more, a celý ten potenciál, e, dospejeme k tomu, že v Európe musíme oveľa viac diskutovať o potenciáloch, ktoré sa nezastavia na národných hraniciach. Severné more je multinárodná oblasť a keď si pozriete tam potenciál večernej energie napríklad okolo Škótska a podobne, tak je jasné, že toto regionálne posudzovanie Eh, si eh, vyžaduje eh, diskusiu, inú diskusiu, diskusiu na európskej úrovni. A toto som ozrejmila aj v mojom dokumente. Máme problémy, pretože vždy sa na more ide pod, národnými, pod národnou legislatívou, jedni robia to, iní úplne iné. A keď považujeme obnoviteľné zdroje energie za dôležité, potom sa dopracujeme k výsledku, že túto otázku treba v Európe aj ekonomicky a čo sa týka ochrany prírodného prostredia inak diskutovať. A potenciály, ktoré tu existujú, musíme sa snažiť e, vyčerpať úplne iným spôsobom. Takže čo e, robíme v rámci koordinácie? Sme akýmsi sprievodcom tohto procesu, týchto desiatich e, krajín, e, ktoré sú pri Severnom e, mori. Máme veľmi angažovaný časový harmonogram s našou pracovnou skupinou všetkých tých akcií, ktoré chceme zvládnuť v priebehu tohto roka. Tento rok pán predseda sa rozhodne, či môj mandát bude predĺžený, pretože môj mandát pomaly vyprší. To je úplne normálna vec Takže ja mm, vlastne pozývam kompetentných diskusí, či chcú spolupracovať alebo nie. E, e, dosť e, mm, sebavedomí, áno, bolo mi potešením pracovať na tomto projekte. Srdečná vďaka. Nech sa páči, prečítajte si tento dokument kedykoľvek aj rád prídem e, na zasadnutie jednotlivých politických e, skupín. Dokument obsahuje celý e, rád dobrých myšlienok. Čo sa týka plánovacích a schvalovacích procesov, som si vedomý toho, že tam sa skrýva naozaj veľa nástrach, ak sa teda spomína zmena legislatívy, zmena smerníc, ochrane flóry a flauny, ale E, fauny, ale ja veľmi rád prídem medzi vás a budem s vami diskutovať. Srdečná vďaka za to, že ste no, počúvali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Abramovič, Adamovič. No už, ďakujeme vám za váš prejav aj za to, ako ste to predniesli pretože podľa mňa je dobré, keď niekto príde s konkrétnymi problémami a návrhmi riešení a nielen keď niekto prednáša nejaké pekné ciele. E, to pre nás nie je až také napomocné. Áno, môžeme súhlasiť s vašim názorom a nemusíme, ale že ste pomenovali tie problémy a že ste povedali aj, aké sú možnosti riešenia. A z tohto môžeme my vychádzať. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a som si istý, že niektoré zo skupín iste ešte využijú vaše znalosti. Poďme teraz ale e, ďalej do debaty. Kolega Turmes sa prihlásilo slovo. Ďakujem. Áno, bol to relatívne rýchla prezentácia. Dnes sa páčia ľudia, ktorí používajú jasný jazyk, ktorí sú odborne vybavení a majú takto odborne podkuté prejavy. Vy ste pracovali v oblasti energie naozaj dlhé roky. Vašu správu som žiaľ zatiaľ nemal možnosť si dopodrobná preštudovať. Budem reagovať na niekoľko vecí, položím aj zo pár otázok. Takže ešte raz vďaka za to, že ste nám povedali, že neexistuje alternatíva k obnoviteľným zdrojom, ale neviem, ako to bude eh, s tými číslami roku 2020-30 Myslím si, že 50 55 60 tieto rôzne percentuálne hodnoty, eh, toto sú možnosti do roku 2030. Vy ste aj vymenovali, eh, koľko megawatov by sa dalo vyrobiť Baltské more, Severné more, tam teda je pre nás obrovský potenciál v oblasti životného prostredia, v oblasti energie. My máme viac zdrojov než celý uh, Blízky východ, uh, e, celé, celé Rusko. Krigersklák, ďakujem pekne za vaše jasné slova. Ja si myslím, že to bolo naozaj nezodpovedné, že Švedi uh, sa stiahli. A Švedi majú ešte obrovský potenciál aj na pevnine a neviem, ako sa chcú napojiť na tú pevninu. Tam sú možno nejaké veci, ktoré zatiaľ my e, nevidíme, nemáme k ním prístup. Švedská vláda nehrala celkom čistú hru. A bol to projekt, ktorý bol e, financovaný z plánu pre hospodárskú obnovu. Pokiaľ ide o harmonizáciu, toto si vyžaduje detailný rozbor. To je najväčší problém je podľa mňa, pokiaľ ide o harmonizáciu cezhraničných infraštruktúr, ja som sa spojil uh, s dánskym uh, producentom, ktorý je obrovským investorom uh, v tomto regióne. Je tam aj Holandsko a ďalšie krajiny. A vy ste povedali, že toto teraz problémom nie je, ako to bude prebiehať, či to bude verejná súťaž v Dánsku, iný systém v Holandsku, to nie je problém. Problematické je to prepojenie medzi Dánskom a Veľkou Britániou napríklad. O tom sa teraz hovorí, teda prepojenie National Grid a Dánske EnergyNet. Takže tá otázka znie, ako sa to vytvorí. Áno, naozaj je naozaj strategicky rozumné prepojiť Dánsko s Veľkou Britániou obrovské offshore zdroje, integrácia do sieti by bola takýmto spôsobom značne zjednodušená. Pokiaľ ide o regulátorov, vnímam to rovnako pre mňa. Sú oni tým najväčším problémom a to, ako sú oni nastavení. My sme ich vytvorili preto, aby e, odstránili monopoly a výnosy z monopolného postavenia. Takže cieľom bolo znižiť náklady a znižiť e, poplatky pre spotrebiteľov. Preto vznikli a teraz prichádzame do druhej fázy, do fázy obnoviteľných eh, zdrojov, ale aj tie kontinentálne integrácie sú dôležité. Dánsko, Veľká Británia, Írsko, to je veľký problém. Staré siete, ktoré je potrebné modernizovať, takže musíme tých regulátorov um, vytvoriť náležitú štruktúru, nájsť im taký určitý model fungovania prístup ku kapitálu. Oni teda musia byť takým určitým prepojením k novým finančným nástrojom, k existujúcim nástrojom v rámci Európskej investičnej banky a tak ďalej. Um, nové, nová výstavba povolovania, toto je naozaj komplikovaná otázka. Ale musíme to naozaj zodpovedne uchopiť. Musíme viac hovoriť o kábloch. A ja sa teším, že, je tu, že sú tu nové technické možnosti, informačné technológie, e, nové stĺpy e, na carbon fibers a Nemecko a Taliansko majú takéto možnosti. A tieto stĺpy e, sa môžu využiť, dá sa ich ešte upgradovať. A skrátka, nie je potrebné ich nejako mm, zvýšiť alebo rozšíriť. Skrátka, tá trasa môže byť e, zachovaná, pretože izolátory tie sa e, pripevnia na tie stĺpy a nie je potrebné ich rozširovať. vzhľadom na vietor. Takže takýto technický vývoj je veľmi výhodný a musíme ho zohľadniť. Takže súhlasím s tou vašou myšlienkou pilotných projektov. A tiež toto napojenie na inovácie, mali by sme tvoriť náležitý finančný nástroj, lebo ide o svetový trh, ide o hardware, ide o infraštruktúru ABB, Areva, Alstorm, Siemens. a ďalšie firmy a niekdajší výrobca pneumatik z Talianska. A toto je teda celosvetový trh. Sú tu americkí výrobcovia softvery, ktorí vstupujú na tento sektor, do tohto sektoru. Čína sa aktivizuje, takže my môžeme toto využiť, ak budeme mať k dispozícii príslušný inovatívny finančný nástroj. A ešte merchant lines, ako to vnímate, prepojenie Veľká Británia, Holandsko, v Severnom mori. Môže to ísť cestou Merchant Lines. A ešte ďalšia otázka. Toto memorandum o porozumení. Páči sa mi? Hoci prevádzkovateľia sieti a výrobcovia majú trošku problém s tým, že tie projekty, e, ktoré teraz sú, aby tieto vlastne neboli nejakým spôsobom zablokované. Takže ak by ste mi na toto mohli odpovedať, bol by som vám vďačný, pán Glante. Ďakujem pekne tiež za to, ja za tie jasné vyjadrenia. My už sa chvíľu poznáme a ja vás e, poznám ako muža úprimných slov. Takže my sme aj dnes dopoludne hovorili o infraštruktúrach a uvedomujeme si, že tu máme tých regulátorov, ktorí majú chrániť hospodárskú súťaž, ale pokiaľ ide o, o tie náklady o, za prenosy medzi sieťami sú také nízke, že e, nikomu sa neoplatí na tento trh vstupovať. Takže E, otázka, či to robiť e, voľným vedením alebo e, podzemnými káblami. My máme problémy v Berlíne dvojakého charakteru. Na severe máme chránené územie, tam káble skrátka nemôžu byť. Ale pokiaľ ide o to podzemné vedenie, tam je otázka tej trasy, nákladov, to tiež súvisí so životným prostredím. Ak je to drahšia varianta, tak je potrebné samozrejme aj tarify alebo poplatky náležitým spôsobom upraviť. My sme už tu hovorili o nasledujúcej téme, že ak vzniknú nejaké európske projekty, sú to projekty v európskom záujme, interkonektory, že e, takto možno si sami sebe nastavíme pascu. Toto je nadiktované e, z Európy. Sú tu protesty proti infraštruktúre tak či tak a voči európskej sú protesty ešte väčšie. Takže takto si možno sami sebe nastavíme pascu a mne by zaujímalo, čo si o to myslíte vy, ako sa tomu vyhnúť. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Pán Van Nistelrooy, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť byť e, stručný. Dnes ráno sme už hovorili o infraštruktúrach po roku 2020. E, ide o tému, ktoré sa ešte venovať budeme, pretože je mimoriadne významná. My sme sa v parlamente asadzovali za e, takéto získavanie energie z veterných zdrojov na otvorenom mori Eh, ale dôležité je pozrieť sa na legislatívny rámec, na právny rámec. Je tu národná legislatíva, eh, ktorá platí, eh, udelovanie povolení prebieha na národnej úrovni a často je veľmi pomalé. My sme sa v Holandsku zasadzovali za zásadné prepracovanie legislatívy v oblasti energetických infraštruktúr, tak aby sme mohli napredovať rýchlejšie. A vy e, sám ste poukázali na niekoľko projektov, ako prepájať projekty napríklad aj v oblasti legislatívy. Je dobré, keď e, projekty, ktoré sú v európskom záujme, ktoré sú zahraničné, keď takéto projekty dostanú našu podporu pretože o, e, takto využijeme tie príležitosti, ktoré sa nám naskytajú. Ja si vašu správu veľmi pozorne prečítam. Pán Turmes na to upozorňoval, že sú potrebné z každého hľadiska interkonektory. Keď nebudú prepojenia, tak tieto investície skrátka nemajú zmysel. Ďakujem, kolegyňa Hall. Thank you. Um... Ďakujem. Mňa zaujalo to, čo ste povedali o tom probléme s projektom Kriegers Flag. A mňa by zaujímalo, aké ponaučenie z toho vyplýva, aké závery sa z toho vyvodili, napríklad aké zmluvné úpravy by sa mali v budúcnosti uplatňovať. Je tu toto memorandum o porozumení, ale e, Skladka, na to budú musieť e, nadviazať ešte aj e, ďalšie kroky v rámci toho projektu v oblasti Severného mora. Takže mňa by zaujímalo, aký je váš názor na to, ako to zmluvne poriešiť. Ďakujeme pekne. Takže pán Adamovič, môžete reagovať na otázky čo najpresnejšie, najúplnejšie. A ďakujem pekne za ten balíček, ktorý ste mi naložili na plecia. Pán Turmes, ďakujem pekne za vaše poznámky. Eh, zhodneme sa na tom zásadnom. Ja viem, že vaša skupina, v Skupinevskom parlamente eh, stále riešia otázku tých prekážok v povolovaní eh, smernica FFR a smernica o ochrane vtáctva. Keď hovoríme o potrebnej infraštruktúre, keď hovoríme o trvalúžateľných cieľoch, ale potom sme konfrontovaní s ďalšími problémami, tak eh, takýto konkrétny projekt eh, mm, nevždy poteší, ale neexistuje nejaké riešenie na 100%, úplné riešenie. Takže je dôležité, aby Európa si vôbec položila otázku, či sme ochotní nejako reagovať na tú rôznorodosť eh, medzi našimi strategickými plámi Na jednej strane životné prostredie, na strane energia, či sme ochotní o tom diskutovať. A toto by som bol rád, keby sme o tejto otázke hovorili. Naozaj otvorene, úprimne, aj z očí v oči občianskej spoločnosti, pretože verejnosť má nárok na to, aby sa politika týmto konfliktom zaoberala. Toto je podľa mňa mimoriadne dôležité. Otázky technického charakteru toto sú všetko veci, ktoré majú obrovský vplyv na hospodárstvo v Európe. E, komisia je kompetentným partnerom, rada sa tým musí zaoberať, aby sme prestali myslieť v národných kontextoch a aby sme prešli k tým európskym pilotným projektom. Toto je dôležité, lebo tu hovoríme o projektoch, e, ktoré stoja naozaj e, mnoho miliónov a tie šanci podľa mňa sú naozaj veľmi významné, pokiaľ ide o tie merchant lines medzi Veľkou Britániou a Holandskom. Vedenie ako také je v poriadku, ale skúsim odpovedať inak. Ja som na úvod spomenul, že si myslím, že otázka jednotného trhu s energiou tvorba cien na burze a tak ďalej. Takýto trh dosiahneme iba v prípade, že spoločne zadefinujeme zmysluplnosť tohto spoločného trhu. Normálny investor, ktorý eh, stavia nejakú eh, sieť, ale sú tam zakomponované viaceré trhy s elektrínou, sú tam rôzne ceny, rôzne mechanizmy. O ten investor to samozrejme nemá záujem, to je poprvé. Po druhé, keď na druhej strane hovoríme o nejakej európskej politike v oblasti energie a keď e, túto politiku chceme podložiť, podporiť naozaj konkurencieschopným trhom, tak musia byť stanovené aj európske kritériá fungujúceho európskeho trhu s elektrínou. Táto diskusia zatiaľ neprebehla, zatiaľ sa hovorí iba o ekonomických aspektoch. Takže toto by bola moja spontánna odpoveď na vaše otázky. Pán Glante, otázka voľné vedenie alebo kábel. Prečítajte si prosím ten dokument komunikácia medzi komisiou a výrobcami káblov. Každý projekt má trošku iné okolnosti, trošku inú konfiguráciu, takže nemôžem e, jednoznačne povedať, kábel v poriadku, voľné vedenie nie, ale v prípade kábla, vy ste hovorili o tých chránených územiach a keď máte umiestniť 700 metrov, tak potom máme 626 e, tónovú e, rúru. E, na to potrebujete samozrejme nákladné vozidla na prepravu, takže najskôr musíte postaviť v tomto chránenom území cestu, aby sa tam tie nákladiaky vôbec dostali. Takže je tu množstvo technických problémov, ktoré sú s tým spojené a ktoré si vyžadujú diskusiu. A v tej správe sa o tom dočítate. Projekty v európskom záujme. Ja som presvedčený Európan a ja už som zažil v Európe naozaj dramatické diskusie o tom, čo ste vy načrtli. Zase prichádzajú z Bruselu a chcú u nás zase niečo stavať e, nejaké infraštruktúry a ja som vtedy alebo za každým poukazoval na to, že takéto projekty, ten I charakteru, že toto sú projekty, e, ktoré boli nahlásené ako cezhraničné a že eh, toto eh, nie je naoktrojované z eh, Bruselu. A toto rozputáva veľkú diskusiu, európsky šovinizmus sa tam dostáva a toto je naozaj hrozivé. Tie skúsenosti naozaj niekedy boli odstrašujúce. Ale čo by som vám poradil na základe tej 194 -ky. A toto zase nie je nejaký vynález komisie alebo parlamentu, toto bola dlhodobá práca, hľadali sa európske právomoci a toto bolo potom zakotvené v tomto článku v Európskej zmluve, takže s tým súťažili, súhlasili pardon, členské štáty, inak by tu tá 194 nebola, takže osveta je kľúč. Európsky parlament a Európska komisia Skrátka, nič nediktujú, je potrebné to prezentovať aj z hľadiska národných vlád, infraštruktúrálne projekty v, európskom záujme e, vychádzajú z národných potrieb. A ja som minulý rok vypracoval k tomu Salzburskému projektu správu, kde som sa zaoberal zapojením občianskej spoločnosti a urobil som konkrétne návrhy, o ktorých sa hovorí v Salzburgu, napríklad akú úlohu v prípade infraštruktúrneho projektu má zohrávať alebo môže zohrávať parlament, či už národný alebo regionálny. Ako môže regionálny parlament eh, chrániť eh, záujmy tých, ktorých sa to e, týka. Takže môžeme to ľuďom takto vysvetliť. A v Salzburgu bola taká plánovacia agónia dlhšia než 10 rokov. A bolo tam mnoho kontroverzných diskusí, ale aspoň je tam dialog. Podniky s občanmi, občianskej iniciatívy, starosta, parlament, e, vláda spolkovej krajiny a tak ďalej. A tento proces dialogu, keď sa ho podarí uzavrieť, tak e, to môže začať v relatívne nekomplikovanom postupe. Takže ja dostávam štvrťročne právy z Rakúska, pokiaľ ide o realizáciu mojej právy, mojej správy a čo sa tam deje a dochádza k pokroku, spolupráca s občanmi, s e, obcami, otázka odškodného napríklad, kompenzácií, ako to ľuďom vysvetľovať, priblížiť. Takže otázka komunikácie a osvety je mimoriadne dôležitá. Pán, pán Nistoroj, máte nejakú, nejaké spojenie s tým futbalistom? No, len z druhého kolena ja nie som taký šikovný. No, tí zarábajú ešte viac. Takže naozaj tu teraz máme problém taký, že máme mnoho e, národných projektov na otvorenom mori, ale musíme vytvoriť v oblasti Severného mora to isté, ako bolo v prípade Baltského mora, preto tých 10 štátoch na, štátoch na jeho pobreží e, spustili túto iniciatívu, spúšťajú sa už aj inicia, e, investície, ale všetko je to zamerané na národnú perspektívu, pretože e, ten prúd zatiaľ ide iba do národných sietí, ale potrebujeme nejaký európsky sieťový model a ja už som to predtým spomínal, tie obrovské potenciály a Baltské more, Severné more, potenciál tam je, ale máme tam problém e, s tou nestabilitou dodávok energie, keď skrátka vietor prestane fúkať, ale spotrebitelia e, neprestanú potrebovať elektrickú energiu. Takže potreba nejakého náhradného získavania e, prúdu, vodné elektrárne, dodávanie tejto energie do siete, zabezpečenie dodávok za každých okolností. Preto a tým sa dostávam ku Kriegers flag. To sú otázky pani Hall. Práve preto tie projekty, ktoré teraz začínajú, musia mať zadefinované možnosti pripojenia, aby sa tu dalo vytvoriť prepojenie na európske siete. A Hľadajú sa skrátka tie možnosti, ako by sa napríklad Švedsko mohlo do tohto nemecko-dánskeho projektu neskôr zapojiť, ak teda zmenia názor. Ďakujem, pán predseda. Pán Adamovič, ďakujem vám. Iste ste si všimli, že to, ako ste to prezentovali, ako ste nazvali problémy pravým menom, že to bolo ocenené, iste nám to pomôže. Ďakujem pekne, želám vám veľa šťastia do ďalšej práce a som si istý, že sa ešte uvidíme pri tej či onej príležitosti. Ďakujem pekne aj tlmočníkom, ktorí museli zostať trošku dlhšie. Ďakujem vám všetkým a končím zasadnúť.